Okay, colleagues, um, we can make a start. Takže kolegovia, začneme. Pa, počkali sme pár minút. Teda, či prídu ďalší kolegovia. No ale máme tu rôzne témy na dnešné po- poludnie. Začnem s otázkou Rómov. Dobre, takže máme to znamenie komisie Rady e- Európskeho sociálneho výboru, výboru regiónu, týka sa to implementácie Európskeho rámca pre národné plány pre integráciu Rómov na rok 2015. Je to kolegia Papadoplu, ktorá je ktorá vedie oddelenie pre e, nediskrimináciu a pre integráciu Rómov Máme tu tieto národné plány pre integráciu Rómov a výbor Libe očakával príslušné správy e, z boja proti vylúčeniu a diskriminácii Rómov. No a teraz komisia nám teda prednesie tento dokument a potom prídu otázky od poslancov, takže odozdávam slovo komisii. Ďakujem za slovo. Taktiež by som rada poďakovala Európskemu parlamentu za to, že ste pozvali Európsku komisiu, aby sme tu predstavili našu výročnú správu ohľadom integrácie Rómov. E, chcem povedať, že táto správa je štvrtou správou po schválení Európske, e, oznámenia EÚ ohľadom národných stratégií pre integráciu Rómov v roku 2011 táto správa je však dosť jedinečná a je relatívne odlišná od tých ostatných správ, ktoré sme publikovali, a to z dvoch e, dôležitých dôvodov. Poprvé, tedy sme vstupovali do novej generácie európskeho financovania, takže sme využili túto e, príležitosť na základe teda ustanovenia v rámci nariadení, že sme e, taktiež do operačných programov zaradili e, špecifické financovanie, e, ktorého cieľovou skupinou boli Rómovia. A druhý dôležitý faktor, historický faktor, bol ten, že 1. januára 2016 odporúčanie rady vstúpi do platnosti, ktoré sa týka opatrení na integráciu Rómov. No a my využijeme toto nadchádzajúce obdobie aby sme preskúmali, ako členské štáty 1. januára implementujú toto odporúčanie. Myslím si, že je taktiež dobré povedať, že napriek tomu, že sme hovorili, že, lebo že sme využívali z 20 eh, financie zo strany členských štátov, tak to, ten, táto suma pridelená bola presiahnutá. A na jednej strane, teda jedna vec si stanoviť e, na papieri ciele a vyhradiť e, rozpočtové prostriedky a druhá vec je potom tá konkrétna implementácia a konkrétny dopad na rómske komunity. Taktiež sme sa pokúsili e, zaviesť do praxe mnohé mechanizmy aj na národnej úrovni, pretože po Európskom samite o Rómoch v roku 2013 bolo jasne povedané, že na miestnej úrovni je mnoho víziev a taktiež účasť Rómov, ktorá je predpokladom, tak tá nebola až taká významná v rámci plánov členských štátov. Tak preto sme požiadali o to, aby táto otázka, alebo tá otázka koordinácie implementácie v teréne sa riešila, takže sa zapoja do procesu všetci aktéry na národnej úrovni, samozrejme teda vrátane zastupcov rómskych komunít, miestných e, orgánov, občanskej spoločnosti, mimovládiek, všetky ministerstvá, ktoré tam hrajú určitú úlohu v súvislosti s integráciou Rómov. Podarilo sa nám urobiť ďalší krok a taktiež sme odporúčili členským štátom podľa diskusie e, v rámci platformy e, pre integráciu Rómov, aby taktiež urobili ďalší krok a vytvorili národné platformy pre integráciu alebo pre Rómov. To bude fórum, kde všetci aktéry budú viesť pravidelný dialog a budú mať príležitosť sa vyjadriť ohľadom implementácie stratégií. Takže podporujeme taktiež miestne akčné plány a zapojenie všetkých eh, zainteresovaných strán. Taktiež budeme financovať tieto národné rómske platformy. Nedávno sme, uprednos, e, u, sme publikovali výzvu k e, súťaži ohľadom zriadenia národných platformiem a budeme tieto financovať do výšky 95 Taktiež prostredníctvom odporúčania rady sme špecificky povedali, že členské štáty musia udeliť e, teda e, národným koordinačným miestam pre Rómov, musia udeliť teda špecifické úlohy a vedúcu úlohu a taktiež im dodať e, dodatočné právomoci a dodatočné rozpočtové zdroje prostredníctvom národných platformiem pre Rómov. Ďalej sme úzko spolupracovali so 17 členskými štátmi a agentúrou FRA, tak aby sme tam zapracovali e, taktiež menové ukazovatele pre tieto aspekty. Všetko toto sa objaví v odporúčaní rady 1. E, januára a tie ukazovatele potom platia pre obdobie po tento do, po tomto dokumente, takže chceme zajsť ďalej než súčasný rámec. No a v rámci toho odporúčania sú otázky, ktoré neboli riešené v, v európskom rámci, napríklad úloha žien, otázka detí. Je tam dosť vecí, alebo dosť bodov, v ktorých e, tie odporúčania rady zachádzajú ďalej, než je súčasný európsky rámec. Taktiež si myslím, že už tu zaznelo, že Európska komisia podporila významným spôsobom uznesenie Európskeho parlamentu ohľadom uznania e, rómskej genocídy a e, komisári Timmermans a Jourová taktiež vydali spoločné vyhlásenie, ktoré odporúča členským štátom, aby takto postupovali taktiež a uznali holokaust Rómov. Keď prechádzam správu, tak vidím, že sú tam mnohé otázky, ktoré sú dosť jedinečného charakteru. Po teda, tom, čo sa odohrala, po, čo bolo posledné stretnutie rómskej platformy v marci, tak sa ďalej riešili súvisiace otázky. No a máme určité odporúčania, alebo razantné odporúčania pre členské štáty odporúčame zriadenie národných platform, ako už som vysvetlila, pretože tie stratégie nebudú implementované v Bruseli, to je jasné. Nebudú taktiež implementované v pivnici premiérov, budú implementované na mieste v romských obydliach a preto musíme pretaviť naše záväzky, ktoré boli urobené na národnej úrovni, musíme ich pretaviť na miestnú úroveň. Taktiež ich e, vyzývame, aby využívali všetky prostriedky v rámci e, finančných e, výhľadov, taktiež aby implementovali antidiskriminačnú legislatívu, aby bojovali proti segregácii urgentne, aby monitorovali a bojovali proti v podstate nenávisným rečiam a proti anticiganizmu, a aby využívali e, i nástroje, ktoré teda budú mať výsledky na mieste, aby podporoval integráciu Rómov prostredníctvom inkluzívnej e, politickej e, reformy a udržateľného národného financovania. Ďalej, Naďalej vedieme bilaterálny dialog na vysokej úrovni s členskými štátmi a teraz ho vedieme v inom formáte. Ako prvé navštevujeme rómske komunity s pomocou mnohých mimovládiek a občanské spoločnosti, s ktorými spolupracujeme v rámci členských štátov. Po tej návšteve rómskych komunít sa stretneme s miestnymi orgánmi, potom sa odohrá jedno, jedna schôdza, na ktorej sa zúčastnia aj zastupcovia miestnych vlád, miestnych e, orgánov, e, zastupcovia romských komunít a občanskej spoločnosti. A potom so zatvorenými dverami máme schôdze s vládou, kde sa rozhoduje, ako sa bude ďalej postupovať. Už tento rok sme navštívili dva členské štáty, Bulharsko a Rumunsko a pokračujeme Môžem vás uistiť, že komisia je 100% zaangažovaná a 19. 20. oktobra sa stretneme s všetkými národ, s ľuďmi zo všetkých národných e, rómskych kontaktných miest a budeme diskutovať o ďalšej správe, ktorá sa bude zakladať na odporúčaní odporúčania zo strany agentúry FRA. Budúci rok príde nová správa, správa o pokroku. Tu predložíme a tá bude kombinovaná s implementáciou e, odporúčania. Teraz som pripravená na vaše otázky a ďakujem za prožitosť, ktorú ste mi tu dali vystúpiť. Ďakujeme za túto prezentáciu a možno niektorý poslanec by sa chcel prihlásiť. Začne Soraya Post. Herr ordförande och eh, hej Lina, det Dobré ráno, alebo dobré popoludne. Ahoj Nina, rád vás, rád vás zase vidím. Nuž, keď ešte za starý čas, keď som bol aktivistkou, tak sme sa stretávali častejšie. Myslím si, že je skvelé, že komisia sa sústreduje na anticiganizmus vo svojej správe. Ako viete, tak som sa zaoberala dlho týmto rasizmom voči Rómom a teraz vidíme, čím, na čom musíme ešte pracovať, okrem teda sociálnych aspektov. No, Lina, som teraz optimistická po tom, čo si povedala. A viem totiž, že komisia je skutočne zaangažovaná a chce pracovať na tejto téme, takže to ma teší. Ale musíme si uvedomiť, že sociálne vylúčenie a ťažká životná situácia, ktorej sa všetci Romovia v Európe nachádzajú nielen v chudobnej časti Európy, ale aj v bohatších častiach. Asi 80 Romov je nezamestnaných. Ostatných diskriminujú. A majú nenávisné prejavy voči ním. Ale ja by som videla rada nejaké preventívne práce a zaujímalo by ma, či komisia teda vykonáva nejaké nadväzné kroky po týchto dokumentoch. No ale taktiež si myslím, že by sme sa mali sústrediť v tomto zmysle na aj väčšinovú spoločnosť, napríklad kampane, osvetové kampane, tak aby ľudia vedeli, aká je situácia Rómov v dnešnej dobe, že majú za sebou niekoľko sto ročí e, celkom negatívnej minulosti. No a taktiež je treba naďalej vyviať tlak na členské štáty, aby zmenili situáciu. No a práve, správe, tiež hovoríte o tom, čo my robíme v Švedsku, e, bola tam biela kniha, vytvorili sme výbor, ktorý pracuje v tejto oblasti, skúma antiziganizmus. E, máte nejaké odporúčania pre iné členské štáty, čo by mohli robiť oni, pretože mohli by tam tiež profitovať z metód použitých inde. Ďalej, chcela som niečo povedať a zabudla som a už to sa napadlo. Takže odporúčania rady z roku 2013 jasne hovoria, že členské štáty musia bojovať proti anticiganizmu, ale myslím si, že potrebujeme vyvieť väčší tlak. Mnohé členské štáty ani neuznávajú, že nejaký anticiganizmus existuje. A ja som veľmi rada, že už máme aj uznesenie na túto tému, ktoré uznáva anticiganizmus že je to špecifická forma diskriminácie Rómov a taktiež, čo tam hovorí o holokauste Rómov a taktiež sa teším na spoluprácu s Európskym súdnym dvorom. Ďakujeme, Soraya. Ďalej pán Dekiči. Yeah, thank you, President. And, uh... I want to congratulate uh, Lina for the... Rád by som zablahoželal Line za túto správu. Poznáme sa už dlho a naozaj môžem povedať, že je novou železnou lady, že naozaj jej prítomno silne cítiť v útvare pre Romov na komisii. A jedna z vecí, ktorú som chcel povedať, je, že Lina naozaj odviedla e, presvedčivú prácu na útvare pre Romov. a myslím si, že by sme mohli rozlíšiť národnú úroveň a lokálnu úroveň. Z eh, osobnej skúsenosti viem, a bol som jedným z národných eh, koordinátorov na kontaktnom bode a preto poznám veľmi dobre Linu. A nehovorím to z frustrácie, som len realista. Každý jeden týždeň, keď sa vraciam domov ako Róm, vraciam sa do rodiny, k priateľom a navštevujem rómske usadlosti a musím povedať, a asi vás tým zarmúčim a sklamem, že sa neudialo príliš veľa zmien, ktoré by boli viditeľné. Bohužiaľ, to je pravda. Aspoň v Rumunsku. Nehovorím, že to je chyba komisie a nehovorím, že to je vina národných vlád, či už na lokálnej úrovni samozpráva, alebo e, štát alebo mimovládky, že za to zodpovedajú. Nie. Ja som bol v Národnom kontaktnom bode v Rumunsku, keď sa pred dvoma rokmi táto správa vypracovávala a viem, ako sa posielajú správy do komisie. Ide mi o to, že v odporúčaniach pre rómsku národnú stratégiu, ako Lina povedala, to je dokument z roku 2012. V odporúčaniach rady niečo chýba, medzi komisiou a lokálnou úrovňou, samozprávnou úrovňou. A to je presne národná úroveň. To je to chybajúce ohnívko. Ak by bol býval spôsob, ak by som bol mal e, čarovný prútik a mohol som zmeniť, by som zmeniť veci, tak národnú rómskú stratégiu by som nechal, to by som chcel, aby komisia priamo komunikovala s, na, s lokálnou úrovňou, lebo tam niečo v strede chýba medzi komisiou a lokálnou úrovňou. Lina však krúti hlavou. Ďalšia vec, občianská spoločnosť v súčasnosti Súčasná občianská spoločnosť nedôveruje komunite až toľko ako predtým, pretože medzi rokmi 2007-2013 nevideli žiadne výsledky a ľudia z našej komunity až tak neveria občianskej spoločnosti ako predtým. To je potrebné zreformovať. A u nás v Rumunsku a asi aj v ďalších krajinách, najmä v postkomunistických, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika a Maďarsko, je to, že starostovia, aj keď chcú spolupracovať na lokálnej úrovni, oni nevedia, ako aplikovať, ako poslať žiadosť na sociálny fond, napríklad potrebujú na to asistenciu a pomoc. Toto by bolo moje odporúčanie. A najdôležitejšie odporúčanie by bolo, podobne ako to povedala Lina, ak by sme mali finančné prostriedky na národnej rómskej platforme, ktorá by mala byť uvedená do praxe, rómskym útvarom na európskej úrovni, európskej, európskou romskou platformou. Ďakujem za možnosť, že, že som mohol byť vypočutý a za priestor. Predseda, ja ešte vás vyzvem, keďže tu nie je až toľko kolegov, ale prichádzajú ako rozprávame, tak ešte dostanete slovo. Ďalšou rečničkou je pani Winberg. Ďakujem. Keď je integrácia, tak e, ide o to, aby dve strany spolupracovali. A ak Romovia sa chcú integrovať, otázka je, chcú sa naozaj? Pretože cestujú po Európe, prečo nezostanú na jednom mieste a nevybudujú si tam bezpečné miesto pre deti a pre budúcnosť svojich detí? Videli sme obrovské úsilia a pokusy zlepšiť veci, ale nefungovalo to až tak. Boli tu pokusy o integráciu mnohoročné, ale žiadne výsledky. 80 Romov je stále bez práce a odchádzajú zo škôl bez kvalifikácie. Treba si teda položiť otázku, či sa oni chcú skutočne integrovať. Pani Wikstrom má slovo hovorí predseda. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pani Papa Michalopulo by som e, rada povedala, ďakujem za vašu odvedenú prácu a všetky úsilia, ktoré investujete stále do tejto záležitosti. Je to európska záležitosť, naša záležitosť, ktorú by sme mali brať srdcom a mali by sme vyhlásiť, že my, Európska únia, veríme. Veríme že sa dá opätovne nastoliť dôvera a úcta ku každej ľudskej bytosti, či pochádza z majority alebo z minority. Z ktorejkoľvek krajiny sme všetci rovnako cenní. A to treba naozaj počiarknúť, najmä ak vezmeme do úvahy to, čo práve povedal predrečník. Komisia je odhodlaná bojovať s týmto problémom a ja gratulujem komisii, že je taká odhodlaná bojovať so sociálnym vylúčením a anticiganizmom. Nenavisné prejavy a násilie sú však každodennou realitou pre Rómov v celej Európe. Či v malých mestečkách, ako to vo Švedsku, z ktorého pochádzam ja, kde sme mali v nedávnych dňoch niekoľko incidentov, aj v nedávnych týždňoch, voči Rómom, ktorí cestujú teraz aj ďalej na sever, kde hľadajú lepší každodenný život, žobru na uliciach, ale ich tábory boli podpaľované a rušené, bola voči ním bolo voči ním násilie, to je neakceptovateľné. Zmena v realite je naozaj potrebná, veľmi chýba. Kolegovia práve spomenuli, že je priepas medzi európskou stratégiou na národnej európskej úrovni a na lokálnej úrovni, takže by sme tieto priepasti mali preklenúť, pretože je to potrebné. Môj vstup by sa dal zúžiť na jednu jedinú vec. My všetci sme Európania a všetci sme si rovní, máme rovnakú hodnotu, sme hodní úcty a máme právo na život dôstojný. Ďakujem, Cecilia, hovorí predseda. Ďalším rečníkom je Peter Niedermüller. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Mám tu tri kratučké poznámky a tri otázky. Oceňujem úsilia komisie veľmi, ktorá chce zabezpečiť viac fondov na inklúziu Rómov. Ale v praxi tieto fondy, ktoré sú účelovo viazané na inklúziu spoločnosti a pomáhajú marginalizovaným skupinám, nevždy pomáhajú najzraniteľnejším rómskym skupinám. Poviem vám príklad. Rómy v, Rómovia v Bulharsku, v Taliansko v ďalších členských štátov nemajú kde bývať. Samozrejme, že sú fondy na bývanie v členských štátoch, ale mnohé mimovládky peniaze často nie sú pre chudobných Romov, ktorí sú deložovaní. Tu je moja otázka, aká, aký je toto problém? Nemali by sme vytvoriť účelovo viazaný fond prostriedky len pre Rómov? Alebo je to spôsob, akým sa realizujú veci v praxi a máme mať lepšie monitorovacie programy? Druhá poznámka. Vítam iniciatívy, ktoré sa týkajú e, segregácie v školách a to, ako únijné fondy by mali riešiť segregáciu, to je jedna otázka, ale možno, že to je príliš meká metóda. Nestačí to v mnohých prípadoch. Vydala by sa komisia v stopách dobrej praxe silného moritovania a rozputala by tiež e, riešenie porušení týchto pravidiel. Rómska stratégia je dôležitým krokom vpred a komisia a mnohé členské štáty využívajú túto stratégiu ako dôležitý nástroj na monitorovanie situácie Rómov v Európe. Na druhej strane niekedy e, je táto právna norma bezúba, zdá sa, že nenavodzuje žiadne skutočné zmeny. Preto moja druhá otázka, ako by sme ju mohli posilniť a zefektívniť túto, tento rámec, platformu romskej stratégie. Ďakujeme, Peter. Ďalš, ďalej má slovo Birgit. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať každému, že táto téma je na programe. Vždy je nebezpečiek, že pri rozprávach o migrácii zabudneme na takú dôležitú vec, aká je na stoloch pred nami už celé roky. Dnes do poludnia sme mali rozpravu o migrácii a zdá sa, že potrebujeme viac Európy v tom zmysle, že aj parlament, aj komisia by sa mali rozhodnúť, ak sa naozaj veci majú dotiahnuť do konca, pretože členské štáty nie sú ešte pripravené niečo dotiahnuť do konca. Niečo podobné sa deje pri implementácii rómskej stratégie. Mnohé veci sa popísali na papier, nie len na európskej úrovni, ale aj v členských štátoch EÚ, ale praktické zapojenie, zaangažovanie chýba. Chcem sa spýtať komisie, aké sú ich skúsenosti za ostatné tri správy až po túto novú správu, či predtým spozorovali nedostatok politickej vôle a nedostatok schopnosti viesť ostatných. Pretože nedáva zmysel pomáhať Rómom, ktorí nechcú pomoc, ktorí nechcú, aby ich deti chodili do školy. Ak takéto veci sa dejú, tak e, je treba politické vodcovstvo, leadership, nie len peniaze ktoré majú veci zmeniť. A ja si myslím, že dokonca aj tu v parlamente kolega z inej politickej skupiny mi povedal, alebo povedala, že stovky rokov jeho alebo jej krajina sa pokúšala integrovať Rómov, ale doteraz neboli úspešní. A podľa mňa to nejde pravda, že stovky rokov integrácie boli ne- zle riadené alebo nastavené. Je to nedostatok politickej vôle, politického uh, politickej schopnosti viesť ostatných tým správnym smerom. Nie je to otázka zdrojov a peňazí. Treba sa s tým vysporiadať, musíme nájsť spôsob a takisto vyvinúť verejnú, verejný tlak. Súhlasím, že niekedy ide o národnú úroveň, je tam nedostatok politickej vôle, niekedy ide o lokálnu úroveň, kde spočíva problém. Ale komunity Romov treba ubezpečiť, že existujú peniaze, možnosti, prostriedky aj chuť, politická voľa riešiť ich situáciu a spolu s mnohými ďalšími organizáciami a s komisiou by sme mali spolupracovať s tými, ktorí sú ochotní veci meniť. A po stovkách rokov situácia Rómov v celej Európskej únii sa konečne zlepší. Možno jedna posledná otázka komisii so všetkými tými novými vecami pri financovaní a rozhodnutiami rady, ktoré začnú platiť od 1. januára. Aké máte očakávania? V ktorej oblasti si myslíte, že by sa veci naozaj mohli zmeniť? A ktoré kroky treba urobiť, aby bolo možné krok po kroku situáciu zlepšiť? Ďakujeme, Birgit. Ďalším. Ďalšou rečničkou Soraya Pous ale poprosím o súhrn až na konci. Najprv dám slovo pani Nero. Ďakujem za slovo, hovorí pani Valero. Ja som tu, myslím, jednou z viacerých švedských eh, rečníkov a to nie preto, že by sme mali špecifické problémy s našou rómskou populáciou. Je to skôr naopak. Dôvod, pre ktorý som sa prihlásila o slovo, je, že možno vznikol pocit, že tu je najväčší problém s Romami, ale my máme viacero menšín, každý má, každá má špeciálne práva. Ja by som mal, si myslím, že sme mali byť pyšní na to, že sa navzájom rešpektujeme a uznávame navzájom. Nie je tu otázka, nie je to otázka, že jedna skupina sa musí prispôsobiť druhej skupine, je to skôr otázka recipročných krokov, kedy sa učíme jeden od druhého a máme k sebe vzájomný rešpekt. rešpekt. Takýmto spôsobom je fungujúca multikultúrna spoločnosť, takýmto smerom sa vyberá ja som prišla trošku neskôr, dnes popoludne nevypočula som si expoze komisie, ale zachytila som jeden veľký problém. Nemáme skutočné nástroje sankcie na sankcionovanie krajín, ktoré nerešpektujú ľudské práva a ktoré diskriminujú svoje menšiny. Neviem, či komisia sa tomuto venuje ale nepočula som o tom, ak sa o tom hovorilo. Jedna vec, ktorú spomenula Soraya, je prevencia. Prevencia je skutočne závažná, treba sa tomuto vývoju pokúsiť zabrániť. Ak nezabraníme exkluzii, vylúčeniu Romov v jednotlivých európskych krajinách, nepocítime ani zlepšenie ich situácie. Ďakujem vám všetkým aj za to, že ste vystupovali stručne, boli ste veľmi disciplinovaní a trefne ste sa vyjadrovali. E, ľudia sa pridávajú do zoznamu, ale to je v poriadku, pretože máme dosť času na túto tému, takže pani Stevens, Helga, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže ďakujem, ja som si vypočula vaše názory. Ja som z Gentu, to je veľké flámske mesto. A... Za posledné roky sme v Gente zažili veľký príliv Rómov. Pre Gent toto predstavuje určitú výzvu Gent sa skutočne veľmi usiluje, aby podporoval rómskú komunitu. Predovšetkým, čo sa týka integrácie rómskych detí, to je ťažká úloha, pretože to je iné, iný kontext, iná kultúra. No a často tam, odkiaľ pochádzajú, taktiež boli obeťami diskriminácie a preto nedôverujú systému alebo štátu. Je to skutočne veľká nedôvera z ich strany. A mesto Gent teraz žiada o podporu. Moja otázka je, aké existujú fondy pre rómske obyvateľstvo? čo my vo západnej Európe máme k dispozícii. Tento problém nie je len v východnej Európe, ale aj v západnej Európe. Takže môžu tieto, nemohli byť tieto prostriedky naplánované alebo určené pre celú Európu, aby sme dosiahli naše ciele aby mohli deti chodiť do školy, aby rodiny mohli byť zaintegrované do okolia. Otázka tiež ľudí e, s handicapom. To je, to je skupina ľudí, ktorá to má predovšetkým obťažné. No a taktiež napríklad zistujem, že ľudia a mladí, alebo deti a mladiství sú nútení na ulici žobrať, to je predsa nedôstojné, no ale čo sa bude robiť komisia? To je realita, ktorú nesmete pripustiť. Je politicky tiež veľmi dôležité, aby Európa, západná východ nás spolu viedli rozhovor, dialog. Romovia sa musia mať možnosť zaintegrovať do spoločnosti. Prichádzajú toľkí rómsky utečenci do západnej Európy. Je tam teda presúvanie e, ľudí z východnej do západnej Európy, ale už nepripadajú finančné prostriedky. Takže aké prostriedky mohol Gent získať? samozrejme je to podobné v, aj v iných západných mestách. Ďakujem pekne. A teraz už len na zhrnutie. Ana Gomez, áno. Ja takisto som si nevypočila úvodné vystúpenie komisie, ale ja by som sa chcela opýtať, či komisia identifikovala konkrétny dopad úsporných opatrení na rómske spoločenstva v krajinách, eh, na ktoré sa stiahoval tzv. program sociálneho prispôsobenia sa pretože rómske spoločenstvo u nás v Portugalsku bolo neprimerane viac postihnutia ako ostatní. Už sme videli, ako také tento problém má dopad na ľudské práva občanov vo všeobecnosti, ale viem si predstaviť, že aký dopad to malo na tie najzraniteľnejšie rómske komunity v Portugalsku, to čo poznám z doma, tak si viem predstaviť, že aj v iných krajinách to tak muselo byť. V Portugalsku práve preto, že členovia tejto komunity väčšinou pracovali na trhoch, na trž, v, tr, v tržniciach, na tržiskách, um, pretože nemo, nedostali potrebné vzdelanie, aby mohli robiť niečo iné. A teda v dôsledku hospodárskeho poklesu a dopadu krízy na predovšetkým na trhy, na trhoviská, úsporné opatrenia malo veľký dopad práve na tieto aktivity. Mnohé rómske rodiny jednoducho prišli obrovský podiel príjmu, plus tu boli opatrenia štátu krátiť minimálny príjem rodinám, ktoré predovšetkým tieto dávky dostávali predovšetkým rómske rodiny. Takže toto kombinovanie malo obrovský dopad na rómsku komunitu. Takže chcela by som vedieť, či sa komisia tým zapodievala a či to, čo som ja pozorovala v Portugalsku, je bežným javom aj v iných štátoch a čo komisia má v úmysle prijať ako odporúčanie, ako špecifické opatrenia e, pre takýto neprimeraný dopad, negatívny dopad e, úsporných opatrení na určité komunity. E, veľa otázok na komisiu, ale skôr Pani Saraja Patriky požiadam o slovo, aby zhrnuli, takže Saraja ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte na úvod povedať, že rómske obyvateľstvo sú práve tí európsky občania, ktorých spoločnosť a politickí lídry zanedbávali stovky rokov. Sú to tie národy v Európe, ktoré 800 rokov v podstate <laughs> sedeli medzi dvoma stoličkami, ak sa to dá tak povedať. A ešte stále nikto sa tu necíti zlé za to, že sa nepostaral o Romov. Vnímame ich ako cudzincov. Mňa to už nebaví. Mňa to už nebaví toto počúvať. Či sa nechcú integrovať, alebo čo chcú alebo nechcú. Ale nikto nepočúva to, že nemajú rovnaké práva ako všetci ostatní. E, Švédi hovoria o švédskom domove, tam je ich veľa a Romovia môžu hovoriť svojim jazykom, sú európsky občania. To, čo som hovorila predtým, reagovala som na to, čo povedala Kristína E, slušní ľudia si kladú rovnaké otázky, ako položila ona. A to je jasný znak toho, že musíme oveľa viac pracovať na tom, aby sme šírili osvetu medzi väčšinou obyvateľstva. E, ukážka toho, že nedostatok politickej vôle alebo to, že pocity, že spoločnosť nemá rovnaké zodpovednosti voči Rómom ako voči ostatným. Bola som v Chorvátsku, je to dobrá krajina, nie je to žiadna chudobná krajina, tak v strede sa nachádza. A stretla som sa s romským obyvateľstvom, ktoré sú tam celé desaťročia osadách, nemajú vodu, nemajú elektrinu, deti nechodia do škôl, a stretla som sa s tými, ktorí sú zodpovední a najviac ma prekvapilo to, že tu boli opatrenia na nápravu situácie, ale nikto sa necítil za to zodpovedný. A to nám chýba. Bola som v Miláne, tam som navštívila rímske osady, deti chodia do školy, ale nemôžu ísť školskými autobusmi do školy musia ísť peši cez polia. Stretli sme sa na radnici a snažili sme sa nájsť nejaké riešenie, aby tieto deti mohli používať školské autobusy. Moc sme o tom nehovorili, ale keby nás za niekto chcel, keby bola politická vôľa, keby boli patričné opatrenia, toto sú všetko veci, za ktoré ľudia bojujú už celé roky. Milión Švedov odišlo zo Švedska, utekalo pred chudobou, odišlo zo Švedska do Spojených štátov. A tí istí ľudia, ktorí dnes hovoria, že by sme nemali príjmať utečencov, že by sme nemali uh, mať chudobných ľudí na uliciach. Jednoducho sme stratili súcit. Pani Wimber, vy máte politickú zodpovednosť a ste zodpovedná za to. Je to dôležité, aby ste jednoducho sa si uvedomili, čo hovoríte, keď prijímate také dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú životy iných ľudí. Ja by som naozaj sa chcel vyhnúť takomuto dialogu, ale požiadali ste o slovo, takže vám ho dám. Ale rád by som sa tomuto vyhol takýmto dialogom. Pán predseda, ja pri viacerých príležitostiach ma nazvala rasistkou či nacistkou. Ja si nemyslím, že tu môžem jednoducho sedieť a akceptovať to. Ja som položila otázku o integrácii Rómov. Ja by som chcela vedieť, ako to funguje. Ja si myslím, že trošku by sme tu mali mať poriadok. Asi by ste ako pán predseda nemali dovoliť mať takéto vyhlásenia. Dobre, obidva ste spravili vyhlásenia, nechajme to na tom zatiaľ, dobre? Eh, ak vás poprosím veľmi stručne, ja vlastne ani neviem, čo chcem povedať, hovorí pán Draghi, či ja vlastne neviem, čo mám teraz povedať. Nie, nie, nie, jediná vec, ktorú som chcel povedať, eh, už pred chvíľkou, ešte keď sme hovorili v Libe o MCV pre Rumunsko, to isté, o čom hovorila Kristina Wimber, o Romoch a len som chcel vám poskytnúť jednu informáciu. Rómovia, my sme jedinou menšinou, ktoré zastúpené vo všetkých 28 členských štátov poprvé. Po druhé, ako viete, jedno z základných práv ľudskej únie je sloboda pohybu. Takže ľudia sa nás pýtajú, prečo idete do Švedska alebo prečo idete niekam inám, pretože môžeme jednoducho ísť, kde chceme. A navyše, Možno vám to príde smiešné, ale tí najmúdrejší na svete sú momentálne ľudské deti. 12-ročné dievčatko je múdrejšie ako Einstein a Stephen Hawking. Takže najmodrejšie dieťa momentálne v Európe je práve romského pôvodu. Ďakujem pekne za tieto informácie. E, dáme toho teraz komisie. Dúfam, že som lepšie vyjadril, povedal jej meno Eh, Soraya, pán Dragiči spomenuli, poďakovali za vašu prácu. A my vám ďakujeme takisto a prajeme vám veľa úspechov vo vašej práci. Mám vstupovať na začiatku. Prosím vás, aby ste odpovedali aspoň na zo pár konkrétnych otázok, o ktorých hovorili poslanci. Naozaj to oceníme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. No musím priznať, že moja úloha je veľmi náročná, ale zároveň musím povedať, že mám veľmi dynamický tým, 35% z nich sú ľudia rómskeho pôvodu a sú vynikajúci. Pokúsim sa zoskupiť svoje odpovede. Musím povedať, že poprvýkrát vlastne som dostala na stretnutí také množstvo otázok a to ma len teší, pretože mám pre vás veľmi dobrú správu. Ja si myslím, že začnem s dvoma vecami. Švédsko, biela kniha a mesto Hent. To sú dobré príklady. V Lani sme mesto Hent uviedli v našej správe. Tento rok e, sme tam uviedli Bielú knihu. My sme sa snažili identifikovať osvedčené postupy v členských štátoch, uviezť ich do našej správy z dôvodu, aby práve si členské štáty prečítali a na zasadnutí z kontaktných miest som požiadala kolegov, aby v podstate maximálnej možnej miere toto šili. Tie osvedčené postupy, ktoré sa dajú uplatniť aj inde, aby sa snažili uplatniť aj inde. Ďalej, keď hovoríme o financovaní, nehovoríme o piatich krajinách, ktoré majú najväčšie spoločenstva Romov. Hovoríme o všetkých EU členských štátoch. Uvedomili sme si, zistili sme, že mnohé členské štáty nechápu nevedia, ako zabezpečiť prístup k EU prostriedkom vo svojich vlastných krajinách, aby riešili tie veci, ktoré sú relevantné nielen pre integráciu, ale pre iné témy. My sa teraz snažíme a naozaj na tom tvrdo pracujeme, aby na stránke pre spravodlivosť, kde je webovská stránka pre Rómov, pre jednotlivé členské štáty tam pripravujeme pod webovskú stránku, v ktorej sú bude za, kde bude zavesená stratégia, správy členských štátov, správy o jednotlivých štátoch, všetky dostupné finančné prostriedky, všetky riadiace organizácie v členských štátoch. Čiže všetci budú mať prístup k informáciám a budú vedieť, ako sa dostanú k finančným prostriedkom. A e, e, primátor Chentu je náš dobrý priateľ a tam môže on predstaviť svoj projekt. Ďalej je to otázka, ktorú sa stále vracia a ja tu nechcem nikoho nejak menovať alebo zaraďovať, ale ľudia sa stále pýtajú, či ľudia naozaj chcú byť zaintegrovaní, či Romovia sa chcú integrovať. My to nevnímame ako rasistickú poznámku. Máme univerzitných študentov, ktorí prichádzajú k nám, pýtajú sa o Romoch. Sú to stereotypy, je to niečo, čo je zakorenené v vnímaní všetkých ľudí, vnímaní Rómov, pretože naozaj nevnímate všetky snahy e, dotiahnuté k úspechom. Dobre, takže poviete si, dobre, prečo to nefunguje. Možno, že oni sami nechcú. Dobre, odpoviem na to tak, že ľudia, ktorí už nedôverujú ostatným komunitám, a majú všetky dôvody na to, aby im nedôverovali, aby nám nedôverovali, pretože sme týmto ľuďom neukázali, nedali sme im žiadny dôvod, nepresvedčili sme ich, nespravili sme pre nich nič také, aby si mohli veriť, že snáď je tam aj nádej. Je na nás, aby sme si získali ich dôveru. Dôvera nie je dar, dôvera sa nedáva, na dvore treba pracovať a to je presne to, čo musíme spraviť ja súhlasím s tým vyjadrením o proaktivite a o osvetovej kampani Soraya. Určite ťa poteší, že práve sme začali osvetovú kampaň, ktorá sa nazýva Pre s Romami, boj proti stereotypom. Na miestnej úrovni dokonca školíme miestnú samozprávu v tejto téme. Zároveň musím povedať, že súhlasím aj s tým, že mnohé aktivity, ktoré sa realizovali, nepriniesli očakávaný dopad na miestnej úrovni. Takže komisia sa teraz snaží pomôcť úradom na národnej úrovni, aby premostili tú vzdialenosť medzi Bruselom a miestnou samozprávou. Takže keďže Damian o tom hovoril, môj priateľ Damian, poviem len toľko, že ktoré rómske komunity sme navštívili za posledné týždne. A takisto sa stretli aj s miestnou samozprávou. A vo, počas väčšiny e, týchto návštev boli ľudia z kontaktných miest a z štátnej správy. My sme uľahčovali ich spoluprácu Darek Glina, NADIČ Krajova, Simian, Kalaraš, Budesti Srumušan, Sojdano, Oborul, FNC Livada, blog Fantoma, Skalaraš a v pondelok ideme do Kľužu. Takže sa snažíme presadiť dobrú komunikáciu a spoluprácu s miestnou samozprávou. E, teraz komunikujeme s riadiacimi orgánmi EU, fond, EU fondov v členských štátoch a snažíme sa vytvoriť systém technickej pomoci tým, že poskytneme odbornú prípravu a podporu miestnej samozpráve o tom, ako zabezpečiť prístup k EU prostriedkom. Zároveň mám, sme, sa začalo výberové konanie, aby sa vyškolilo 90 neovládnych organizácií, tak aby sa vybudovali ich kapacity a aby sa títo mohli zúčastniť celého procesu. Ďalšia vec, o ktorej sa tu hovorilo, je, ako sa pripravujú správy, pretože si spomínate na tie pôvodné správy, kedy národné kontaktné miesta pre Romov vyplňovali dotazník. Už to tak nie je. Teraz to robíme inak, pretože teraz máme trošku viac právomocí ako komisia v porovnaní s predchádzajúcou situáciou. Predtým sme nemohli dokonca ani žiadať členské štáty, aby nám podávali hlásenia, pretože v EU rámci jednoducho nebola možnosť, aby členské štáty podávali správy na komisiu. Uvádzalo sa tam iba to, že komisia môže podávať správu parlamentu a rade. Takže pre nás zber informácií, ktoré sme potrebovali, alebo príprava správ, ktorú sme potrebovali, to bola pohroma. Ale po vytvorení národných, siete národných romských kontaktných miest máme pria, teraz priamy dialog s koordinátormi členských štátov a prispôsobenie v roku 2015 na odporúčania e, hovorí o podávaní hlásení. A tu je proces otvorený vždy, keď sa spustí proces hodnotenia nejakého členského štátu. Zverejníme verejne, o čom budeme podávať správu, zverejníme v podstate akýsi model a požiadame všetkých, aby prispeli do procesu. Príjmame tieňové správy občianskej spoločnosti, mimovládnej organizácii, miestnej samozprávy. Jeden doktor v Maďarsku, ktorý e, očkoval deti v táboroch, predložil správu, sociálno-ekonomické skupiny, všetci miestni odborníci, všetci prispeli svojimi správami. Otázka toho, ako riešiť právne otázky. A všetky tieto správy sme dali dohromady. Na každú krajinu máme dve stretnutia. To znamená, potrebujeme mať 53 stretnutí, aby sme vyhodnotili všetky členské štáty, dáme dohromady metodiku a sú tam zastupcovia nielen DG Spravodlivosť, ale všetkých DG, ktorým to spadá do kompetencie zdravotníctvo, vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť. Všetci si sadnú spolu a na záver schvália správu o členskom štáte po finalizácii tejto správy. Čiže proces je transparentný, podrobný a nie je to len taká nominálna správa, ktorú predloží členský štát. To vás môžem o tom uistiť. A čo sa týka právnych nástrojov, ktoré máme k dispozícii, od minulého roka môžeme takisto podať žalobu na členský štát e, za e, rasizmus, xenofóbiu po 5 rokov po Lisabonskej zmluve konečne môžeme toto uplatniť, čiže ak je potrebné, môžeme takisto e, zažalovať štát. E, nie všetky e, aspekty diskriminácie, ale rasizmus tam zapadá. E, môžeme začať konanie pre porušovanie predpisov. Mali sme takéto prípady a môžem vám povedať, že pripravujeme toho oveľa viac. Čo sa týka voľného pohybu a žobrania, môžem vás uistiť, že ak tieto rodiny by mali nejaké iné prostriedky prežitia, tak by neodišli z domov a neskončili by nikde vo východnej či západnej Európe ako žobráci. Pre nich je to otázka prežitia. Musím povedať, že je potrebné pochopiť aj to, že komisia môže fungovať a konať len v rámci toho, čo povolujú zmluvy a v rámci našich kompetencií. Ja nemôžem presadiť žiadnu legislatívu ani žiadny akt proti žobraniu v žiadnom členskom štáte. To presahuje moju kompetenciu. Ale ak je v nejakom členskom štáte trestné právo, členský štát môže. Ale pokiaľ ja viem, mnohé členské štáty napriek tomu, že sa tým, nad tým zamýšľajú, zatiaľ tak nespravili. My sa snažíme pomôcť integrácii Romov pri zdroji tak aby mohli uplatňovať svoje právo voľného pohybu, presúvať sa v členských štátoch z akéhokoľvek dôvodu, možno za prácou, možno za štúdiom, nie nutne za účelom zobrania, ale sme roko občania, ako ľudia sme si rovní a všetci si zaslúžime aj oni, aby sme pracovali na tom, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako. Nedieba o integráciu, ide aj o rovnaké príležitosti. Ďakujem pekne. Ďakujem za tento veľmi vášnivý a informatívny prejav a za zodpovedanie otázok poslancov. Na úvode diskusie tu boli len traje poslanci. Ja som sa bával, že to bude taká trochu slabá diskusia, ale nakoniec sa prihlásili mnohí ľudia o slovo a tá diskusia bola celkom vášnivá. No a uvedomil som si, že e, obaja poslanci romského povodu sa vyjadrili. To je taktiež mm, pozitívne. No a ďakujeme aj komisii. Myslím si, že sme v dobrých rukách, ale treba to ešte monitorovať priebežne. A tento výbor skutočne detailne sleduje vývoj rómskej stratégie. Takže to bola dobrá diskusia. Netreba sledovať priebežne tento proces. A teraz prejdem ďalším bodom. Ďakujem za diskusiu. Ďalej prechádzam k bodu 13. Európske monitorovací centrum pre drogy a drogové závislosť. Výmena názorov s Alexisom Gosdaleom, kandidátom vybraným správnou radou EMCDDA na vymenovanie za riaditeľa EMCDDA. Very pleased to welcome. Vítam tu pána Alexisa Gosdela, ktorý je tá, bol 9. Eh, 11. septembra bol vybraný správnou radou na vymenovanie z riaditeľa MCDDA. Máme teda základné naredenie MCDDA. Podľa neho pred venovaním kandidáti musia byť e, vyzvaní, aby pred Európskym parlamentom sa prestúpili a prednesli vyhlásenie a vyjadrili sa k otázkam europoslancov. Teraz odzdám slovo pánu Gozdílovi, potom koordinátorom Zalíbe a potom ďalším poslancom, ktorí by mali tam sa vyjadriť. Takže pán Gozdíl, máte slovo. Ako budete dlho chcieť hovoriť? Dobre, ďakujem Pán predseda, vážne dámy páni, ďakujem za toto milé pozvanie a za to, že ste mi dali príležitosť predstaviť môj pracovný program ako nový riaditeľa MCDDA. Chcel by som vám poďakovať za váš záujem o prácu našej agentúry a za vašu neustalú podporu v súvislosti s e, udržateľným rozpočtom našej agentúry. Toto no je špeciálny týždeň pre nás. V Lisabone sa trvajú dve, konajú veľké, dve veľké konferencie ohľadom drog a ohľadom závislosti. Tá prvá konferencia, tam sa slávi 20 rokov monitorovania situácie v oblasti drog zo strany MCDDA. Rád by som hovorila o výzvach, ktorým naša agentúra čelí. Sú tu tri hlavné výzvy. Po prvé, je to vývoj drogového fenoménu po druhé je to inštitucionálny kontext a po tretie je to vývoj organizácií a nástrojov. Takže prvá charakteristika vývoja drogového fenomenu za posledných 20 rokov je taká, že tento problém je stále komplexnejším. Už je to komodita organizovaného zločinu, máme to nové psychotropné látky, drogy, a napriek tomu, že nie vždy sú také viditeľné, tak sú eh, hrozbou pre našu bezpečnosť. No a internet hral, veľmi dôležitú úlohu. Za posledných 20 rokov stále viac sa využíva pri eh, udelovaní rôznych rád pre predaj, eh, konzumáciu, pašovanie drog, avšak taktiež tu nájdeme typy na liečbu a prevenciu. Keď hovoríme o bezpečnosti, neznamená to, že v Európe nemáme žiadne bezpečnostné Eh, hrozby, sú napríklad eh, choroby, ktoré vyplývajú z používania eh, drog a taktiež predávkovanie drogami. Drogy sú všade, a to predovšetky vďaka internetu, avšak sú menej viditeľné. A jeden z dôvodov je, že členské štáty skutočne toto masívne zareagovali, sú obrovské množnosti možnosti liečby násobilo sa množstvo ľudí, ktorí v podstate podstupujú takúto liečbu, napríklad v závislosti na metadone. Takže s podporou európskych inštitúcií členské štáty boli celkom úspešné. Máme teda podporu európskej stratégie do roku 2030. Avšak pre mnohé e, regióny a mesta toto sa potom stalo e, menšou prioritou. Tu by, ďalej by som chcela zúraziť dve veci. Poprvé, prebieha neustála diskusia ohľadom právneho rámca pre eh, rozhodnutie rady ohľadom nových psychoaktívnych látok. Toto no je dôležité nielen pre monitorovacie centrum, ale aj pre EU, pretože sa to týka eh, systému včasného varovania, ktorý je jednečným systémom miestneho varovania na svete. Nemá na svete žiadny ekvivalent a ani na medzinárodnej úrovni. Ďalej máme ďalší dôležitý element a to sú hodnotenia rizika. Taktiež vývoj situácie v EÚ je dôležitý. V EÚ e je veľký, alebo na EÚ je veľký, vyvíjany veľký tlak, aby lepšie slúžila svojim občanom. Zároveň nám na národnej, na európskej úrovni všetci hovoria, že by sme mali urobiť viac, ale s menším rozpočtom. Máme tu rôzne výzvy pre naše inštitúcie. Máme tu teda riziko, či naša práca bude udržateľná. Medzi e, rokmi 2014 a 2018 MCDDA príde o 10 pracovnej e, zamestnancov, pretože nám znížili rozpočet a zároveň sú stále ďalšie výzvy, aby sme podávali e, nové informácie. My sa snažíme pracovať, ale potrebujeme zároveň aj nové právomoci. Takže naša práca musí byť efektívna. Boli vykonané mnohé externé hodnotenia, ktoré e, zistujú, že tento súčasný model je pod veľkým tlakom, že je treba ho prispôsobiť. Pred týždňom nás požiadali, aby sme do konca decembra predstavili e, stratégiu do konca roku 2020. Máme tam tri hlavné body. E, zákazníci, služby a zdroje. Čo týka zákazníkov, tak som navrhol správe e, rade, aby sme sa zameriavali na tri skupiny zákazníkov ktorým sa budeme venovať rovnakou mierou. Sú to európske inštitúcie, národní zakladárci a taktiež profesionáli alebo expertní zamestnanci v oblasti eh, boja proti drogám. No a navrhujem, aby sme sa progresívne eh, pohli od eh, v podstate agentúry smerom k modelu poskytovateľa služieb skutočne, čo sa týka poskytovania informácií, tak ten model sa tam zmenil za posledných 20 rokov, takže potrebujeme byť proaktívnejší voči zákazníkom. Rád by som eh, poskytoval eh, viac strategických analýz eh, voči teda európskym inštitúciám a národným orgánom. No taktiež je treba zachovať medzi dopytom a ponukou vyváženosť. Toto je samozrejme súčasť DNA našej organizácie. No a Taktiež nechceme zabúdať na externé aspekty európskych krokov, to je v protidrogovej oblasti taktiež dôležité. Tretí e, element našej stratégie to sú zdroje. No a Európsky parlament a predovšetkým tento výbor, a chcem vám teda poďakovať, vy ste nám vždy poskytovali skutočne silnú podporu našemu monitorovaciemu centru a vrátanie navýšenia rozpočtu na budúci rok. Viem, že súčasný riaditeľ, pán Götz, slúbil, že je to naposledy, čo sa o tomto hovorí v tomto výbore, ale obávam sa, že to urobím zás a že preberem tú štafetu a budeme potom pokračovať a budeme naďalej úzko spolupracovať. Zdroje to znamená optimalizácia. A sú tam určité zdroje, ale toho, čo môžeme dosiahnuť Totiž chcem navýšiť synergiu v spolupráci s ďalšími agentúrami, ako sú medzinárodní partnery, Europol a tak ďalej. A naďalej budem dbať na spoluprácu s sieťou Retox a členskými štátmi. Taktiež by som chcel europoslancov požiadať o podporu, aby sa zaručilo, že prostriedky, ktoré budú dostupné na vnútroštátnej úrovni, budú naďalej udržateľné. Niektoré členské štáty majú skutočne ťažkú situáciu. Viem, že všetci sme teraz v období, kedy sa znižujú štátne rozpočty, kedy je mnoho rôznych priorít, ale tento systém nemôže fungovať, pokiaľ členské štáty nebudú naďalej ho rozvíjať. Na záver, o čo nám ide a ako vyzerá tento môj návrh Európskeho parlamentu. No už sú tu tri hlavné aktivity alebo hlavné kroky, okrem tej spolupráce, ktorá už prebieha medzi nami a výborom LIBE a ostatnými výbormi. Poprvé, že navrhujem spustiť vo februári dlhodobú stratégiu e, a taktiež e, konzultácie Budeme sa mi konzultovať o rôznych témach, o službách, ktoré by ste naďalej radi dostávali. No a za posledné dva roky Európska agentúra v podstate e, viac spolupracovala s parlamentom, pretože s týmto výborom, viac než za, posled, než za tých 10 rokov predtým. Takže to by som vám rád poďakoval. No a v roku 2017 spustím cvičenie, prospektívnej analýzy, pretože si myslím, že agentúra potreb, sa potrebuje dívať do budúcnosti a musíme nie predpovedať, ale tak sa zamyslieť a snažiť sa predvídať to, ako, budú, ako to bude vyzerať situácii teda v oblasti drog v budúcnosti a pokúsim sa o čo najlepšiu zodpovednosť a riadenie a neutralitu v rámci práce agentúry. Strategická vízia je taká, že by som chcela posilniť úlohu našej agentúry, poskytovať informácie, dôležité informácie, aby by sme prispeli k bezpečnejšej a k zdravšej Európe. No a dámy a páni, pán predseda, som presvedčený, že MCDDA môže priniesť ešte e, väčšiu pridanú hodnotu, pokiaľ budeme lepšie brať do úvahy potreby našich hlavných aktérov a vzťah medzi MCDD a Európskym parlamentom, predovšetkým teda prostredstvom privilegovaného vzťahu s výborom Libe je dobrým príkladom takéto pridané hodnoty. A určite sa na mňa môžete spolahnúť, že urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som posilnil našu spoluprácu, aby som zaručil, že služby, ktoré NCDDA poskytuje, skutočne budú pridanou hodnotou pre vás a pre vašu prácu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda za vašu prezentáciu. Dostanú slovo poslanci za EPP Mikal Bony, ktorý je aj spravodajcom k psychoaktívnym látkam. Nech sa páči, pán Bony. Ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že sme mali príležitosť položiť máme príležitosť položiť otázku pánu Alexisovi Goodsdillovi táto agentúra patrí medzi jednu z veľmi dôležitých agentúr Európskej únie, ktorá poskytuje informácie o dopite a ponuke drog v Európe. Jej, jej vedecká erudícia bola potvrdená mnohokrát od jej založenia. Mal som príležitosť spolupracovať so súčasným riaditeľom, pánom Wolfgangom Gützom, keďže som spravodajcom návrhu pre reguláciu nových psychoaktívnych látok. Táto spolupráca bola plodná. Dúfam, že začneme s novým riaditeľom tiež efektívne spolupracovať. Ďakujeme za vaše expoze, za prezentáciu. Ďakujeme za informáciu, že vy spolu s personálom ste vypracovali dlhodobú stratégiu orientovanú na rok 2025. Eh, Potrebujeme ju na európskej úrovni a je veľmi dôležitá aj pre členské štáty EÚ, aby vedeli, že takáto stratégia bude existovať a aby spolupráca medzi agentúrou a členskými štátmi sa rozvíjala a priniesla ovocie v tejto smutnej oblasti súvisia súvisiacej s drogami a závislosťami. Ďakujem za vaše informácie. Mám dve otázky. Ako spravodajca k správe o nových psychoaktívnych látkach a k príslušnému nariadeniu. Všetci rozumieme tomu, akú závažnosť má táto téma. Mohli by ste nám poskytnúť informácie o najnovších trendoch v tejto oblasti? Napríklad v Polsku v lete sa objavila vlna úmrtí. Niektorí ľudia sú ešte stále v nemocniciach. Čo viete o týchto nových trendoch? Druhá otázka sa týka OSN a agentúr OSN. Aké sú podľa vás nevyhnutné eh, ladenia politiky voči drogám na celosvetovej úrovni. Bude konferencia, kde by Európa mala vyjadriť svoje stanovisko a byť aktívnou počas týchto diskusí, ako by sme mali prispôsobiť a doľadiť opatrenia v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme, pán Bony, hovorí predseda za skupinu socialistov a demokratov Birgit Sipel. Ďakujem, pán predseda. Už téma drogy nás sprevádza v mnohých aspektoch, no napriek tomu, že je to jedna z najvážnejších tém, tak by sa dalo tak polobate povedať, že skutočne teda nemáme nedostatok drog, ale máme aj legálne drogy ako cigarety alebo alkohol, potom máme takéto kontroverzne rozdelenie na meké, tvrdé drogy od hašiša až po heroín, no a za posledné roky potom k tomu prispeli ešte syntetické drogy, ktoré sú ešte ničivejšie než tie staršie konzervatívne drogy. Máme tu tému zneužívania liečiv a potom napríklad ehm, hra, hazardné, hazardných hráčov a gamblerstvo. Takže v ktorých oblastiach si myslíte, že bude potreba tam ehm, pritvrdiť? nadchádzajúcom období. A máme tu taktiež jednu otázku. Kde sú tie kriminálne aktivity, ktoré by nás mali zaujímať, pretože sa tam točí veľa peňazí. Môžete menovať nejaké príčiny konzumácie drog, zneužívania drog. No a potom, či sú tu nejaké medicínske alebo psychologické prístupy k ľuďom, tak aby, sa, aby, aby odradili ľudí od užívania eh, drog, ľudí, ktorí už v minulosti užívali drogy, aby sa k ním zase nevrátili. Možno, že často ľudia nemajú fyzické predispozície pre užívanie drog, ale opustiť drogy je často ťažké, pretože títo ľudia sú, nesú považovaní za chorých, ale za závislých a za slabých, za niečo menej zo strany spoločnosti. No, takže povedzte nám na, na nadchádzajúci rok, dva, kde vidíte také hlavné body vašej práce pre vašu agentúru, pretože si myslím, že tu bude dôležitá spolupráca. Thank you. And two members wish to take... Ďakujem. Dvaja poslanci si želajú ujať sa slova. Tomas eh, Zdechovský. Ďakujem, Claude, za slovo. Ďakujem, pán riaditeľ, za to, že ste prišli medzi nás a že ste začali tým, že by ste chceli nadviazať na prácu Wolfganga Goetza. Pre nás Wolfgang Goetz bol obrovskou osobnosťou, bol to symbol boja proti drogám a proti nebezpečenstvu drog. A ak nadviažete na jeho prácu, budete vy pre nás takýmto symbolom na ďalšie roky. Mnoho vecí a dneska, než ste prijel, tak som sa pripravil. Keď ste dnes mali prísť, pripravoval som sa na toto rokovanie, aby som vedel, s kým mám tú čest a musím povedať, že máte veľmi dobrú povesť. Verím, že naozaj nadviažete na prácu Wolfganga Geceho. Wolfganga Geca. Michal Bony spomenul nové trendy. Ja som bol v lete na Malte, bol som prekvapený, koľkokrát ma kontaktovali na ulici a ponúkali mi nové drogy, takzvané drogy pre zábavu. Bol som prekvapený, že trend neklesá ja som sám pracoval, keď som študoval na teologickej fakulte ako street worker a viem, že tá problematika nejaký čas um, medzi rokmi 2002-2003 nebola až taká urgentná a v mnohých štátoch počet aktívnych užívateľov klesal. Keď som však čítal vašu najnovšiu výročnú správu, začínam zisťovať, že táto problematika je výrazne podcenená, že počet užívateľov veľmi, veľmi stúpa, najmä mladých užívateľov. Preto by som rád túto stratégiu aplikoval na horizont 2025. Chcel by som, aby tu bolo niečo, podľa čoho štáty sa rozhodnú, kam sa vydať. Situácia za ostatných 5 rokov na úrovni EÚ sa veľmi zmenila. Pred 5 rokmi sme hovorili o pašovaní pervitínu z Českej republiky do Nemecka. Dnes už Česká republika pervitín nevyváža, ale vyváža tam mnohé iné syntetické drogy, ktoré nie sú vyrobené na báze pervitínu, ale na iných bázach. Sú to nové látky, ktoré sa neustále menia a objavujú a my musíme opäť a opäť hľadať vo vyhláškach národných štátov spôsob, aký, ako týmto látkam čeliť. To nie sú tzv. zakázané látky, ale všetci vieme, že to sú drogy. Ďalšia vec, na ktorú sa vás chcem opýtať je, kto sleduje situáciu trošku podrobne, vy ste to tiež spomenuli už, predaj drog sa výrazne zmenil. Dnes sa drogy nepredávajú na ulici, predávajú sa cez internet. Môj 11-ročný syn diskutoval so mnou o tom, že v škole deti na Facebooku si vymieňajú informácie o tom, kde si kde môžu dostať, zabezpečiť si marihuánu. V 11 rokoch je to bežné na našich školách. Ja sa chcem spýtať na váš názor. Či ste za legalizáciu marihuany, nielen marihuany, ale všetkých e, drog, ktoré súvisia s marihuanou. Vieme totiž, že marihuana je pre časť e, populácie vstupnou bránou. Chcem sa spýtať na to, ako vy monitorujete a reflektujete situáciu s predajom drog na internete. Ja tam vidím obrovský nárast. Posledná vec, na ktorú sa vás chcem spýtať, je to, či máte plán, ako zmodernizovať vašu agentúru, ako dostať vaše závery, vaše postrehy do verejného priestoru. Ja som bol v Lisabone a tam som hovoril vašim kolegom, aby bolo viac informácií na sociálnych sieťach, aby vaše postrehy sa dostávali viac medzi novinárov. Myslím si, že tých informácií je stále málo. Ospravedlňujem sa, Claude, za to, že hovorím dlhšie, ale vieš, že dnes som si vynimočne e, nebral až tak veľa rečníckého času na reakciu na problém s migráciou, lebo vidím túto problematiku ako veľmi dôležitú. To je v poriadku, keď členovia nehovoria e, príliš dlho o, a hovoria o témach, ktorých zaujímajú, tak nikdy ich nežiadam, aby skrátili svoje prezentácie. Carlos, Kelio, potom Dana. A tým skončíme so so rečníkov kolegovia. Carlos, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. To nie sú ani tak otázky, hovorí Carlos Coelho, ako poznámky. E, teším sa, že tu je náš host s nami. Želám mu všetko dobré ich e, bývalý riaditeľ tejto inštitúcie bol veľmi dobrý človek a mal veľmi dobrú reputáciu. Som veľmi rád si vypočul to, čo ste nám prišli povedať. Niekto ako vy s vašimi skúsenostiami a s vašim pozadím iste viete, o čom hovoríte a to je veľmi dobré. Som veľmi rád, že ste spomenuli smrť predávkovaním ktorá sa stáva zdravotným problémom v Európe, s ktorým sa treba vysporiadať. Veľmi pekne sa mi počúvalo to, ako ste hovorili explicitne o tom, ako sa tento jav šíri. Hovorili ste o internete, o nových drogách, ktoré sa šíria medzi mladými ľuďmi. Neskrývali ste problém. A problém je rozpočet. Hmm, Minule sme v minulom období sme vo výbore Libes silne podporovali vašu agendu a je jasné, že ste preťažení, že máte málo personálu a príliš veľa práce. Personál nie je dostatočne zaplatený a chápem globálnu politiku Európskej únie týkajúcu sa agentúr, ale niekedy, hovoriac o malých agentúrach, keď aplikujeme slepo pravidla, tak ničíme veľmi dobré agentúry, ako je aj tá vaša, nielen ako poslanec Európskeho parlamentu, ale aj ako Portugalec by som vám chcel zaželať veľa šťastia a ponúknuť vám svoju pomoc v čomkoľvek ju budete potrebovať. Ďakujem. To bola naozaj veľmi mm, napomocná mm, informácia. Ja som tiež z Portugalska, hovorí Ana Gomes Chcela by som sa spýtať, či nielen prostriedky observatória, ale či prostriedky členských štátov sú postačujúce, tie, ktoré sú účelovo viazané na boj s drogami, či už sú to tradičné drogy alebo nové syntetické drogy. krajinách ako Portugalsko, kde agentúra sídli, vnímate vaše úsilie ako úspešné? Sú prostriedky dostupné? Je ich dosť? Alebo je to pravý opak a vnímate skôr e, neúspechy a klesanie na pôvodné úrovne boja čo sa týka vonkajších hraníc. Máme tu ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Robíme dosť na to aj, aby sme chránili našu vonkajšiu hranicu proti vstupu drog, akýchkoľvek drog, akéhokoľvek druhu. druhu. To sú veľmi dôležité otázky, hovorí pán predseda. Poprosím o odpoveď, ak by ste mohli ju zhrnúť do 5 minút. Ďakujem. Thank you, Mr. Chairman. Um, I will take uh, the, the questions uh, one by one, but... Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem odpovedať stručne. Pán Bony, ďakujem veľmi pekne. Uh, som rád, že môžem odpovedať na tie nové trendy. Minulý rok sa identifikovalo 101 nových substancií, to znamená dve nové takéto látky, za týždeň a tento trend e, pokračuje. Minulý týždeň EMCDDA bol požiadaný, aby vyhodnotil novú ďalšiu takúto látku do 12 týždňoch. Odpovieme. Ďalšia otázka sa týka e, služieb, ktoré podporujú politiky, ale nerobíme politiku, nevyhlasujeme politiky. My a so svojimi kolegami ja mám pocit, že by bolo dôležité, ak by EÚ hovorilo jednotne a viem, že komisia je veľmi aktívna spolu s predsedníctvami Európskej únie následnými za sebou tie, čo nasledovali nedávno, dosiahnuť ciele. Našim želaním by bolo aj to, aby politiky v budúcnosti vo všetkých oblastiach našej práce vychádzali viac z dôkazov a EM CDDA k tomuto e, prispieva napríklad projektmi ako Kopulát v Latinskej Amerike, Kadat v Centrálnej Ázii, v Strednej Ázii. A posledná vec, bolo by veľmi dobré a veľmi dôležité, ak by Európska únia naozaj sa zjednotila a tak by sme mohli lepšie presadzovať jednotný prístup. V mnohých krajinách vo svete, v mnohých regiónoch by to bolo bol referenčný bod a takýto referenčný bod, takýto odkaz jednotný by bol viditeľnejší a pevnejší, ak, ak sa máme my na ňo odvolávať. Pani Sipel, hovorili ste o budúcnosti. Ja neviem vopred, aká bude budúcnosť. Práve preto navrhujem, aby sme najprv zanalizovali trendy do roku 25, 2025. Ja súhlasím s pánom Zdechovským, že by to malo byť aj, možno aj do roku 2030. A čo sa týka podpory, ja by som súhlasil, aby sa krajiny e, dozvedeli navzájom o osvedčených praktikách. Máme portál, ale neviem, či stačí takýto jeden portál, aby uľahčoval šírenie informácií. Napríklad na Západnom Balkáne robíme aj školenia a používame portál na mm, šírenie osvedčenej praxe a praktik. Tí z vás, ktorí sa zúčastnili týchto školení, týchto aktivít, by som bol rád, keby ste pani Sipel eh, odkázali, s kým spolupracujeme. Spolupracujeme s inými agentúrami DG a medzinárodnými organizáciami. Chcem eh, zvýrazniť, počerknúť iniciatívu, ktorú sme naozaj silne presadzovali nedávno, a to je úzka spolupráca s Radou Európy, aby sme posúdili právne prekážky k tomu, aby sa presadili niektoré programy v EÚ, pretože v niektorých krajinách sú regióny, kde sú stále také prekážky, ktoré poškodzujú e, rozvoj takýchto programov liečby. Pán Zdechovský, nové trendy. Súhlasím s vami, že obraz je komplexný a spletitý. Jedným z prvkov týchto problémov je, že ak chcete vidieť, aká je napríklad situácia s novými psychotropnými látkami, eh, včera sme hovorili o otvorení monitorovacej konferencie, ale štandardné indikátory nestačia na to, aby zachytili obraz situácie. Ešte stále pracujeme na jednej z tém tejto konferencie a preto sa sústreďujeme na niekoľko tém. V novembri budeme mať jednodňové zasadnutie v 21 observatóriami. Téma bude ženy a drogy a skúsime zistiť, či genderové záležitosti sa nezmenili v tejto sfére, ale chcem vám povedať, že nový problematický trend v niektorých krajinách je problém, že starí ľudia, ktorí sa blížia dôchodku a majú závažné zdravotné problémy, sa e, uchyľujú k drogám. Bola tu otázka na internet, čo sa týka modernizovaniu agentúr a internetových záležitostí. Snažíme sa, ale ešte stále sme ne, ne e, sa nevenovali kampaniam na prevenciu. Ak sa niečo zmení, v budúcnosti dám vám vedieť. V Europole je nová jednotka, nový útvar, ktorý pracuje práve na týchto internetových záležitosti. A teraz moja poznámka, a nebola to kritika, ale mnohí ste si to všimli, že raz alebo dvakrát máme takú internetovú identifikáciu, kedy napríklad identifikujete obchody s drogami na internete, a zatvoríte ich. Ja odpovedám, to nie je náš mandát, ale tento útvar na Europole, ktorý e, sa primárne zaoberá tero- terorizmom, možno v budúcnosti bude synergicky riešiť aj otázku drog. A čo sa týka ostatných, ktorí sa vyjadrili, ďakujem vám všetkým za podporu, ktorú ste vyjadrili aj tí predrečníci. A ešte pani Gomeš, nie, neposudzujeme politiky členských štátov EÚ, ale Portugalsko má veľkú výhodu. Oni si vyhodnocujú politiky sami. Je to jedna z tých krajín, ktoré si národnú stratégiu sami vyhodnocujú a výsledky sú dosť pozitívne. Viem, že tento výbor zohral tiež veľmi dôležitú úlohu pri výsledkoch za ostatných 20 eh, rokov pri spolupráci s justíciou, napríklad to je dôležité, takisto v teréne. Je tu centrum, ktoré nie je inštitúciou EÚ, ale členovia členské štáty únie sú tam aktívni a my s nimi tiež spolupracujeme. Toľko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Kastil, a myslím si, že ste že poviem za väčšinu poslancov, keď poviem, že to bola veľmi komplexná prezentácia. Ďakujem veľmi pekne. Na základe rozhodnutia koordinátorov z 15. júla napíšeme list, v ktorom uvedieme názor výboru Libe pre vybraného kandidáta. Ďakujem kolegom za súbor e, dobrých otázok e, na pána Gustila. Mu ďakujeme, že prišiel medzi nás. Takže poďme na bod 14 nášho programu k jednotnému um, digitálnemu trhu. Je tu výmena názorov, je to veľmi dôležitá téma. Mm. Je tu pravidlo 54, e, e, dostalo ho výbor LIBE, je to veľmi dôležité. Pán Bonny bol menovaný ako spravodajca pre toto stanovisko, vyjadri sa za chvíľočku teda požiadam pána Bonyho, aby vyjadril svoje názory na túto problematiku a svoje stanovisko. E, viem, že som povedal, že je to veľmi dôležitá problematika. Určite chápete, že digitálny jednotný trh je obrovskou témou, má obrovské dopady a význam pre tento výbor z pohľadu ochrany súkromia, ako aj ďalších tém, ochrany spotrebiteľov a podobne. Ale nemáme až tak veľa času, takže že myslím, že by sme, máme vzhľadom na to, o čo sa jedná, aká dôležitá téma, to je tu len 20 minút, čo nie je to až tak super. Požiadam vás preto, aby ste postupovali disciplinovane v tejto diskusii. Takisto sú zastupca iných inštitúcií, komisia. Som veľmi rád, že je tu pán e, eh, Pony, ktorý sa zúčastní diskusie, takže na to dostane slovo pán Bony, ktorý nás poinformuje o svojom názore na túto problematiku. Potom dá slovo tieňovým a potom požiadam komisiu, aby zareagovala na túto problematiku. Poprosím vás, kolegovia, mm, je to dôležitá téma a poprosím vás napriek tomu, aby ste však vystupovali stručne, dôležitá prioritná téma, ale času máme, koľko máme. Pán Boli, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Náš výbor je zodpovedný za následné veci, ktoré sú uvedené alebo prepojené so stratégiou ochrana osobných údajov a základných ľudských práv, počítačová bezpečnosť, trestné právo presadzovanie práva, terorizmus, e, detská pornografia a ja by som sa rád zameral v môjom stanovisku na tieto témy a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vyslali jasný signál z výboru Libe. V tom zmysle, že riešenia v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu musia byť v súlade s legislatívou ochrany osobných údajov. Na druhej strane by sme mali pochopiť aj to, že potrebujeme nájsť určitú rovnováhu medzi ochranou osobných údajov ako základným ľudským právom a určitou možnosťou rozvoja podnikania a, a predovšetkým čo sa týka vypracovania dôležitých pravidel na ochranu údajov, pre všetkým ochranu osobných údajov. Mm, vzhľadom na stratégiu sú tu určité kľúčové oblasti v nej. Poprvé, ako zabezpečiť bezpečnosť internetu. Teraz predkladám otázky, ale samozrejme v našom stanovisku podľa mňa budeme mať návzory a návrhy Aké opatrenia by sme mali použiť? Ako dosiahnuť rovnováhu medzi poskytnutím bezpečnosti a bojom proti počítačovej kriminalite a nezákonnému obsahu na internete a zabezpečenie slobody prejavu a slobody informácií? Druhá oblasť súvisí s hospodárstvom, ktoré buduje na základe údajov a dôležité otázky pre budovanie takejto rovnováhy e, lebo potreba si uvedomiť, že len začína internet veci, health, in-house, elektronické zdravotníctvo, mnohé dôležité veci a mali by sme nastoliť problém toho, komu údaje platia, patria a čo s nimi, ako s nimi naložiť, pre všetkým ako naložiť s osobnými údajmi takže neprotirečí to hospodárstve, ktoré buduje na údajoch, ale mali by sme samozrejme pri rozvíjení takéhoto hospodárstva, mali by sme ho podporovať, ale chrániť údaje. Tak sme tak učinili v rámci diskusí medzi Libe a ITRE o ISA 2. Bolo veľmi dôležité presadiť naše názory aj v tejto oblasti. Zároveň si myslím, že keď budeme hovoriť o výzvach, ktoré súvisia s rozvojom hospodárstva a podnikov ehm, v budúcnosti, v nadchádzajúcich rokoch budú prichádzať ehm, nové riešenia cez ochranu súkromia, defaultne štandardnú ochranu súkromia a ochranu súkromia ehm, cez dizajn. Potom je tu interoperabilita, tu máme jednoznačné stanovisko keď hovoríme o projekte interoperability štvrtá oblasť sa číka reforiem štát, verejnej správy a verejných služieb ako budovať elektronickú štátnu správu a elektronickú alebo počítačovú demokraciu. Na jednej strane musíme mať na mysli ochranu údajov, ochranu osobných údajov a na druhej strane musíme dať ľuďom úplne nové možnosti participácie, angažovanosti a zúčastňovania sa na rozhodovacom procese, ktorý bude oveľa transparentnejší. A posledná vec súvisí s našou spoluprácou s tretimi štátmi. Takže ja som takto zanalýzoval tieto aspekty a myslím si, že tak o týždeň bude pripravená prezentácia návrhu. A samozrejme sú tu určité požiadavky. Um, po, podľa mňa zorganizujem stretnutie tieňových spravodajcov. Som pripojený na spoluprácu, pretože podľa mňa len spoluprácou môžeme vypracovať dobré stanovisko z nášho pohľadu. Stanovisko k stratégii, a správe k stratégii jednotného digitálneho trhu. Návrh stanoviska podľa programu by mal byť predstavený 19. oktobra po našej spoločnej práci. Termín na pozmenujúce návrhy je oktober 26. oktober a hlasovať by sa malo o tom na začiatku decembra, 1. decembra. Asi viete, že Všeobecná správa o stratégie DSM teraz sú tu stanoviská Kaja Kalas, a poslanec Imko výboru takisto nám dnes predstavil e, tieto názory, takže to určite si všetci nájdete. Bude to takisto veľmi dôležitý zdroj informácií pre ďalšie diskusie. Ďakujem pekne, pán Bony. Je to vlastne prvý návrh textu, všetci ho máte pred sebou, či nemáte? Dobre, ja ho mám. A ja som si to teda mohol prečítať. Požiadam tieňových, či sa chcú vyjadriť Mario? Aha, Silvie von. Mario, prepač, Silvie von a potom Mario Vost. Prepačte. Ďakujem pekne, Klod. Ja sa musím, ja musím ospravedlniť tieňového spravodajcu, ktorý je dnes v zahraničí a požiadal ma, aby som predstavila jeho názor, takže preto som sa prihlásila. V mene pána Pavla by som chcela potvrdiť, že naša skupina očakáva dobrú spoluprácu s pánom Bonim a tieňovými spravodajcami na túto dôležitú tému a stanovisko. Vítame snahu Európskej komisie vytvoriť úspešný európsky digitálny jednotný trh DSM a sme presvedčení o tom, že DSM má potenciál transformovať Európu do, na inovatívnejšiu, inkluzívnejšiu, lepšie prepojenú spoločnosť od zdravotníctva po štátnu správu, komputerizácia radikálne mení všetko, čo robíme. Je potrebné zabezpečiť to, aby tieto zmeny aby ich mohli výhody z nich požívať všetci občania, aby zároveň chránili základné hodnoty. Musíme chrániť súkromie európskych občanov a ich údaje. To je kľúčovým poslaním našej skupiny. V oznámení o digit- strat- Európskej stratégie digitálneho jednotného trhu komisia hovorí, že e, hospodárstvo na základe dát, tzv. veľké dáta, analogické technológie, cloud computing a internet vecí, to sú tri témy ktoré budú centrom európskeho hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti v nadchádzajúcich rokoch. Komisia má také tri typy iniciatív, ale zároveň sa tu zdôrazňuje to, že ochrana osobných údajov a bezpečnosť musia byť silné, aby mohli chrániť informácie cielené aj všeobecné. Malo by sa vychádzať už existujúcich uh, opatrení na ochranu údajov už v štádiu návrhu ďalšieho rozvoja, aby sa chránili občania a e, musia sa riešiť otázky ochrany údajov, osobných údajov, či už štandardná ochrana alebo šta- ochrana cez dizajn, je potrebné venovať mimoriadnú pozornosť tomu, aby princípy rovnosti a nediskriminácie boli chránené v celom procese. Vítame proaktívny prístup a ochotu napraviť akékoľvek neumyselnú diskrimináciu alebo nerovnosť, ktorá by mohla viesť k e, použitia, použitia analytických techník tzv. big data, veľkých údajov. Musíme e, riešiť otázky nezákonného obsahu na internete a e, musia sa optimalizovať práce štátnej správy a prevádzkovateľov internetu. E, súhlasíme s tým, že prevádzkovateľia online platformiem a sprostredkovateľia internetu musia zohrávať kľúčovú úlohu, ale tieto subjekty nie sú vždy najlepšie postavení na to, aby vedeli posúdiť, aký obsah má ostať online a aký obsah je potrebné zablokovať alebo odstrániť. Aby sme lepšie pochopili, čo nezákonný obsah na internete, musia byť vypracované jasné usmernenia, podľa ktorých by sa dalo zistiť, ktorý obsah je nezákonný a čo je potrebné spraviť zo strany poskytovateľov platie, e, platformiem alebo prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov internetových služieb. Takisto je tu e, dôležitá úloha pre prevádzkovateľov platformiem a sprostredkovateľov. Mm, väčšie využívanie digitálnych technológií vznikne len vtedy, keď ľudia budú mať dôveru v tieto služby. Stále väčšia zložitosť e, a komplikovanejší postup páchateľov trestnej činnosti na internete podrýva dôveru tým, že e, sa, sú tu stále väčšie rizika a preto je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi opatreniami na ochranu bezpečnosti a opatreniami na ochranu ľudských práv a zároveň sa musí rešpektovať ochrana údajov a ochrana súkromia. Ďakujem pekne, Silvi Ivon. Sekretariat nám povedal, že ďalšie skupiny zatiaľ sa neprihlásili, takže um, Máriu kratučka pripomienka, tak sa prihlásila. Ďakujem pekne bola som na e, tieňovom zasadnutí spravodajcov pre ochranu osobných údajov. dopoludne sme diskutovali o týchto veciach a to, čo pán Bony navrhuje, je dobré, aby sme mali spoločné stretnutie všetkých tieňových na ochranu osobných údajov a digitálny jednotný trh. Mám trošku problém s tým, keď tu počúvam, že sa blížime k, k finálnej fáze v decembri bez toho, aby sme ukončili práce na nariadení v našich diskusiách o nariadení vystali mnohé veci, ktoré súvisia s vlastníctvom údajov, súvisia s legitímnymi účelmi, záujmy e, prevádzkovateľov dát a podobné veci. To sú veľmi zložité veci, oveľa zložitejšie, ako e, si ľudia myslia, tí, ktorí riešia otázky technológie a podnikania, ani to nevedia predstaviť. Takže potrebujem mať čo najskôr takéto spoločné stretnutie, podľa mňa. Ďakujem. Ďakujem pekne, Mari. A teraz slovo dostáva Pol za komisiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som chcel poblahoželať e, k tomu, že ste zvolili túto tému. Samozrejme, chceme poslancom, poslancovi Bonimu a tieňovým spravodajcom poskytnúť akúkoľvek pomoc, ktorú budú potrebovať zo strany komisie. Dovolte povedať aj to, že to, čo tu zaznelo z úst spravodajcu, je podľa mňa takým dobrým prierezom všetkých tém, ktoré je potrebné riešiť. Otázka digitálneho hospodárstva, ktoré by sa malo vyvíjať na jednej strane a ochran, otázka ochrany základných ľudských práv a slobod, to musí byť riešené v dokumentoch, keď si zoberiete správu Bieleho domu v Spojených štátoch o ochrane súkromia a digitálnom hospodárstve, tam sa identifikoval ako vedľajší produkt potenciál diskriminácie, e, používanie tzv. big data v Spojených štátoch, e, to bol Bielý dom. Na druhej strane v Európe možno jeden z najdôležitejších zdrojov úvah na túto tému je správa fran- francúz Európskej deta o základných ľudských právach a digitálnom svete. Takže netrpezlivo očakávame dobrú spoluprácu so spravodajcom. Je jasné, že tu nie je žiadna kontradikcia, ale dokonca ani žiadne pnutie medzi ochranou osobných údajov a ochranou údajov na jednej strane a rastom, ktorý chceme naštartovať cez aktivity E, digitálneho jednotného trhu. Práve naopak je tu synergia a táto synergia e, sa nachádza v slove dôvera. Chceme, aby ľudia dôverovali v bezpečnosť našich sietí, bezpečnosť používania internetu, cloudu a chceme, aby ľudí dôverovali tomu, že ich osobné údaje sú dobre chránené a táto dôvera je nutným predpokladom pre rast eh, digitálneho hospodárstva. Tak je dôvera dôležitá napríklad aj na budze, aby ľudia kupovali, obchodovali. Takže to bol koncept komisie od samého začiatku a našom nariadení, ktoré sme navrhli to je dôležitým akcelerátorom rastu a samozrejme aj v smernice, ktoré existujú na ochranu údajov, ale aj v nariadení na ochranu údajov v článku 1 nájdete princíp voľného toku osobných údajov, takže povedzme si to jasne, je tu jasná komplementarita, doplniteľnosť medzi iniciatívou voľného toku údajov na vnútornom trhu, pretože sa to týka pre všetkým iných ako osobných údajov a to je veľmi dôležitý zdroj príjmov a bohatstva. Priemyselné údaje, podnikateľské údaje, iné ako osobné údaje musia jednoducho mať možnosť voľného pohybu. A to isté platí aj o prenositeľnosti údajov. Máme jednu otázku prenositeľnosti údajov, ktorá sa týka súkromných osôb a to sú osobné údaje, ktoré sa riešia v nariadení. Ďalšou témou portability, prenositeľnosti a presunu. To sa týka podnikov, ktoré využívajú napríklad poskytovateľov cloudových služieb, ako to riešia s poskytovateľom služieb, ako sa zvýši konkurencieschopnosť a hospodárska súťaž na digitálnom vnútornom trhu medzi poskytovateľmi služieb v cloude. A to sú otázky, ktoré je potrebné riešiť cez nariadenie a iniciatívu jednotného digitálneho trhu. To sú veci, ktoré idú ruka v ruke. Takže to je taká celková filozofia a naozaj očakávame dobrú spoluprácu s vami na tejto správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Paul. Ešte sa vrátim a opýtam sa pána Bonyho, či chce mať nejakú záverečnú pripomienku. Áno, ďakujem pekne, ďakujem pekne za všetky návrhy. Myslím si, že je dôležité pochopiť, že pracujeme vo svetle dvoch činností, dvoch typov činností. Poprvé, sú to nariadenie, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, čiže to by sme mali vnímať, aké je tam prepojenie a potom vo svetle e, digitál, stratégie digitálneho jednotného trhu so všetkými cieľami, ktoré sú tam dôležité pre európske hospodárstvo, jeho rozvoj, udržateľný rozvoj. Takže dúfam, že nájdeme dobré riešenia a dúfam, že stretnutie tieňových spravodajcov začne túto prácu, bude tvrdá a rýchla, ale zároveň aj vysoko kvalitná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Bonny. Dopracovali sme sa veľmi dobre. O 10 eh, minút 5 a o 5 máme hlasovať, takže počkáme chvíľku, kým chcú prísť kolegovia eh, hlasovať, takže ak chvíľku počkáte, budeme hlasovať o 17. To hlasovanie by malo byť dosť jednoduché. Eh, nechoďte veľmi ďaleko, naozaj len kratučka, niekoľko minútová prestávočka a hlasovať budeme, začneme presne o 17. Colleagues, please take your seats and we'll start voting time. Thank you. Kolegovia, začneme hlasovať. Usadte sa, prosím. Colleagues, again, this is all... Kolegovia, takže hlasujeme elektronicky. Poprosím vás, overme si, či všetci máte hlasovacie kartičky. Ak nemáte, poprosím, dajte mi vedieť a poprosím vás naozaj, pousadzajte sa. Je to 6 jednoduchých hlasovaní, spravíme to elektronicky, zdá sa, že to celkom funguje. A nemôžem jednoducho eh, eh, si pomôcť a musím srdečne privítať Kaspera Albrechta, najmladší ktorý sa pridá k nám k hlasovaniu. Neviem, či to je dobré, Jan. Neviem, či všetci <laughs> vedia, o čom hovorím. V Libe hlasuje dieťatko. Teda aj prítomné na hlasovaní, tak to poviem. Neviem, aké sú tu pravidlá, ale mám chod ich porušiť alebo trošku teda uvoľniť. Viac, je viac ako vítaný. Kolegovia, hlasujme teraz. Prvé hlasovanie, návrh rozhodnutia rady, implementačné eh, rozhodnu, vykonávacieho rozhodnutia. Pádom počkáme na pani podpredsedničku. Takže hlasujme už, sa začalo hlasovať, takže žiadny pozmeňujúci návrh, hlasujme. Končíme hlasovanie. Schválené. Poďme na druhé hlasovanie. Ja som povedal, že to bude jednoduché to hlasovanie. Pán Diezdemer, všetko v poriadku? Pán predseda, mám problém s kartičkou. Dal som tam kreditku, alebo ja neviem teda, čo sa tu deje. Nejak to... Nie, dobrá kartička, ale nefunguje to. Nie je to kreditka kredit, kart, kredit kartu. Hovoríte, že hlasujete kreditkou? Nie, nie, nie, nie. Karta jednoducho nefunguje, hlasovacia karta teda. Takže môžem hlasovať rukou, lebo hlasovacie zariadenie nefunguje. Funguje? Dobre, tak pokúsim sa, keď to nebude fungovať, tak zvihnem ruku. Ďakujem za porozumenie. Jednoducho dajte vedieť, ako hlasujete. Takže je tu ešte niekto, kto nemá kartičku, zabudol, mu nefunguje. Jednoducho zvihnite ruku v takom prípade. Takže poďme na druhé hlasovanie. Návrh vykonávacieho rozhodnutia rady spravodajca 3 Marca Nesbesero Robario a hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Opäť veľmi jednoducho schválené. Blahoželám spravodajcovi. A opäť ten istý spravodajca, opäť návrh vykonávacieho nariadenia rady. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme. A teraz sa vrátime k Michal Bony, spravodajcovi. Hlasujme teraz. Končíme hlasovanie. Schválené. A posledná otázka na ústne zodpovedanie spravodajca Moraes, teda ja hlasujeme teraz. Končíme hlasovanie. Aj to bolo schválené, takže ešte ďalšia otázka na ústne zodpovedanie. Opäť z mojej dielne. Hlasujeme teraz. Konec hlasovania. Aj to bolo schválené. Ďakujem kolegovia. Konec hlasovania. Ďakujem, že ste sa ho zúčastnili. Colleagues, we're going to move um, straight to point 21 if you're not uh, going to take part in the debate. Takže prichádzame na bod 21. Ak sa nechcete zúčastniť tejto diskusie, poprosím, aby ste urychlene opustili túto miestnosť. Bod 21. Automatická výmena údajov, daktyloskopické údaje vo Švedsku a takisto bod 22, opäť bod 23, automatická výmena údajov, daktyloskopických údajov v Belgicku a v Polsku a budeme hovoriť o návrhu správ a rozhodnutia termínov na predloženie pozmeňujúcich návrhov k návrhu správ. Rada predložila návrh Libe 15. septembra. Spravodajkyňou je Monika Beňová a Monika Kratučko predstaví teraz svoju správu. Takže Monika, máš slovo. Poprosím vás však trošku, kolegovia, aby ste sa utišili Opätovne sme sa pustili do nášho programu, takže ak sa chcete rozprávať, poprosím vás, aby ste buď odišli, alebo sa usadili a boli ticho. Monika, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, Klod. Mm, odprezentujem všetky tie tri návrhy, ktoré sú pred nami spoločne, pretože e, sa týkajú automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov pre tri krajiny, Belgicko, Švédsko a Polsko. V princípe ide o pristúpenie alebo teda o zavedenie do e, e, legislatívy prímskeho rozhodnutia a švedskej iniciatívy. E, účelom týchto troch návrhov je najmä posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi policajnými a justičnými orgánmi pri výmene daktyloskopických údajov. Komisia tento návrh prezentovala u nás na výbore minulý týždeň. Mm, ide o veľmi jednoduchý akt, ktorý bude v podobe legislatívnej rezolúcie a ako už spomenul pán predseda Moraes, pozmeňovacie návrhy k týmto trom návrhom môžete predkladať do 29. septembra. Následne hlasovanie v našom výbore bude 12. Eh, až 13. oktobra a na plenárke by sme mali o týchto troch návrhoch hlasovať 26. oktobra. Ak máte nejaké otázky k tomuto, som vám k dispozícii. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you very much, Um, I'm just going to ask... Ďakujem, Monika. Poprosím kolegov. Opýtam sa, či majú nejaké pripomienku k daktyloskopickým údajom. To samozrejme od tých ktorí tomu rozumejú lepšie. Ja mám problém to vysloviť za každým. Chce sa niekto vyjadriť? Chcel by som teda spomenúť správa Moniky Beňovej pozmenujúce návrhy do 29. septembra, hlasovanie v Libe 12. a 13. oktobra a hlasovanie na plenárke Monika povedala 27. oktobra Neviem, či chceme, aby komisia k tomu niečo povedala, alebo nie. Vyzerá to tak, že nie. Takže to v poriadku chcete, nechcete? Nie? Všetko v poriadku? Dobre, takže to v poriadku. Takto, Monika, ďakujem pekne za predstavenie. Takže poďme na bod 24 Otázka na písomné zodpovedanie komisiou 27. februára 2015 o maloletých bez prievodu v EÚ. Je to otázka na písomnú odpoveď. E, pani Grisbeck a Cecilia Wilkström je to výmena názorov podľa pravidla 134 parlamentných postupov, takže len na vysvetlenie vzhľadom podľa tohto pravidla, pravidla 130, Mm, budeme mať príležitosť vymieniť si názory ohľadom troch písomných otázok, na ktoré sme nedostali odpovede na čas. Takže kolegovia asi neboli ešte zvyknutí na takýto postup. Takže prvá otázka, prvú otázku nastolila pani Grisbeck. Pani Grisbeck? Prepačte kolegovia, bol som práve informovaný, že samozrejme pani Grisbeck ale zastupcovia komisie na konkrétny tento bod ešte neprišli, ja som to nevedel, takže sa ospravedlňujem. Takže, ak vám nevadí, tak pôjdem na bod preskočím na bod 26 a potom sa k tomuto bodu vrátime Natália ako náhle prídu zástupcovia komisie na túto otázku. Dobre? Dobre, takže mm, v tomto vieme byť flexibilní. Vrátime sa k tejto otázke, ako náhle tu bude zástupca komisia, sekretariat mi dá vedieť, kedy tomu tak bude. Takže poďme na bod 26. To je otázka na písomné zodpovedanie komisie z 28. apríla 2015 o národných konzultáciách o imigrácie, a terorizme v Maďarsku Sofia Intervelt, Louis Michel a Jean-Marie Cavada opäť podľa pravidla 130 len za vysvetlenie 28. apríla pani Intveld, pán Louis Michel a pán Jean-Marie Cavada predložili na komisiu otázku na tému národnej konzultácie o imigrácii a terorizme v Maďarsku. Komisia nezodpovedala túto otázku v rámci lehoty 6 týždňov. Autori žiadali, aby sme dali tento bod na náš program. Takže najprv dám slovo autorom a potom zástupcom komisie. Takže myslím, že Sofie Intveld je tu Sophie, vystúpiš za troch kolegov. Nech sa páči, Sophie. Yes, thank you. Áno, ďakujem, pán predseda. Je zvláštne, že Európska komisia tak e, nestíha odpovedať na naše otázky včas, že to nám dáva príležitosť verejne diskutovať o tejto veci čo teda je našťastie. Lenže téma je urgentná, ide tu o národné konzultácie o terorizme a imigrácii e, v Maďarsku. Myslím si, že sa musíme obávať viac o utečencov v súvislosti s Maďarskom v dnešných dňoch, takže je to naozaj veľmi aktuálna vec. Predovšetkým by som rada vedela, či komisia Komisia odpovedala písomne, ale príliš neskoro, ale vo svojej odpovedi povedala, komisia, citujem, monitorujeme túto situáciu a konkrétne kroky sa udejú, ak by to bolo potrebné, aby bolo zabezpečené, že európske zákony súvisiace s chartou základných ľudských práv alebo s azylom alebo s ochranou základných práv únie budú porušené a neviem, k akým záverom dospela komisia, keď, opäť citujem, monitorovala túto situáciu podrobne. A druhá vec je, pri intervenovaní eh, podpredseda komisie Timmermans, ktorý má na starosti základné ľudské práva, napísal vo svojom blogu, a tiež citujem z jeho blogu, hovorí tam, Chvíľočku, prosím. Predovšetkým hovorí, že samozrejme maďarské orgány majú právo konzultovať so svojim ľudom v otázkach migrácie, ale verejné konzultácie, ktoré sú e, vychádzajúce z predsudkov a zo zavadzajúcich údajov, ťažko budú e, posudzované ako férové základy pre akúkoľvek politiku. A potom hovorí ďalej, že postaviť imigráciu v kontexte terorizmu a predstavovať imigrantov ako niekoho, čo ohrozuje živobytie ľudí, je jednoducho nepríjemné a zlomyselné. Používa slovo will, vytvorí to, je to budúci čas v angličtine, stimulovať konfrontáciu medzi rozličnými členami spoločnosti. Je to naozaj zlomyselné prezentovať migrantov len ako bremeno pre spoločnosť. Ja čítam, že komisár už si vytvoril svoje závery, prečo teda vo svojej roli komisára nekoná. A hovorí, keď komisár hovorí, že bude to stimulovať konfrontáciu medzi rozličnými skupinami spoločnosti, ani nepoužije slovo may, môže to stimulovať. To je presne to, čo sa deje dnes v Maďarsku. Konfrontácie. Komisia, čo vás, prosím vás, ešte odrádza čo ešte je také, kvôli čomu nemôžete konať. A ak komisia koná e, za scénou, ak poťahuje nitky za scénou, tak je ten pravý čas, aby komisia informovala občanov Európy a občanov Maďarska a naozaj aj iných krajín, o čom rokuje a čo robí. Aby som chcela teda vedieť, do, k akým záverom komisia dospela potom, čo podrobne monitorovala situáciu v Maďarsku a prečo komisia zatiaľ nezasiahla, keď som si prečítala blog pána komisára Timmermansa. Ďakujem. Ďakujem, takže v súlade s postupom dáme najprv slovo zastupcom komisie a potom sa môžu hlásiť ďalší poslanci. Zastupcom komisie je Julien Muslie. Je tu. Môžete sa prosím vyjadriť k týmto poznámkám. Pani Sophie Intfeld. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení poslanci, vážený pán predseda, chcem sa ospravedlniť za komisiu, pokiaľ sme sa oneskorili s našou odpoveďou na túto otázku. Pokiaľ sa nemýlim, tak písomná odpoveď bola 23. júla aby sme teda poskytli komplexnú odpoveď, rád by som citoval túto odpoveď, ktorú e, formálne poskytla Európska komisia. Hovorí sa tam, ako povedal podpredseda Timmermans v priebehu e, plenárky e, v Štrasburgu 19. maja 2015, napriek tomu, že komisia si myslí, že verejné konzultácie môžu byť dôležitým nástrojom pri byť ani politik, tak verejné konzultácie, ktoré by sa zakladali na zavadzajúcich otázkach a skreslovaní informácií, nemôžu byť považované za objektívnu základňu pre e, tvorenie legislatívy. E, Vykreslovanie migrantov ako ľudí, ktorí e, ohrozujú blahobyt ľudí a berú im prácu a že sú to teroristi, tak to je nesprávne a je to sú to len predsudky. Komisia bude monitorovať zblízka situáciu a, a nebudeme váhať konať, aby sme zaručili uplatňovanie európskeho práva, predovšetkým, čo sa týka e, imigrácie, e, azylu, alebo teda súvisí s chartou základných práv. Toto bola odpoveď, ktorú sme 23. júla poskytli. A Teraz by som chcel popísať najnovší vývoj veci. Maďarsko teraz v septembri schválilo 4. a 20. septembra e, sériu legislatívnych opatrení. Komisár Polo sa vybral minulý štvrtok do Maďarska, aby diskutoval s maďarskými orgánmi a taktiež ich požiadal, aby oznámili túto novú legislatívu komisii. Komisia pripomína, že akékoľvek opatrenia, ktoré by podnikli členské štáty na ochranu alebo správu svojich hraníc, musia byť plne v súlade s legislatívou EÚ vrátane dodržiavania ľudských, zákonov ľudských práv. A ako povedal predseda komisie Juncker e, vo svojom prejave o stave únie, týka sa to e, teda toto otázka, ktorá má taktiež veľký ľudský aspekt a týka sa dôstojnosti Komisia skúma situáciu v Maďarsku, predovšetkým skúma sú, súlad opatrení maďarskej vlády e, s chartou základných ľudských práv. A toto, tento prieskum zahrňa nové opatrenia týkajúce sa správy hraníc potom zaobchádzanie s osobami v tranzitných zónach, predovšetkým deti a taktiež potom konkrétne záruky a zábezpeky. Maďarsko zatiaľ neoznámilo komisii všetky legislatívne eh, zmeny, ktoré boli tento mesiac v súvislosti s eh, migráciou prijaté. Chcel by som povedať, že Európska komisia taktiež obdržala list od poslancov Európskeho parlamentu na túto tému, to bolo 10. septembra a čo skoro na neho odpoviem. Dúfam, že som sa vyjadril k vašim otázkam a ďakujem. Takže kým eh, dostane slovo pani Indfeld, tak ešte možno ďalší kolegovia Birgit Cipol. Len stručne, Viete, že sme mnohí už unavení len preto, že je to Maďarsko, ale už preto, že vidíme aj v ďalších členských štátoch, že sú tam politickí hráči, ktorý No, budem pokračovať po nemecky. Takže máme tam politických aktorov nie len v, Nemecku, v Maďarsku, tam je to predovšetkým zlé, pretože je to premiér, ale aj iné členské štáty, e, ktor, kde sa víri strach, kde prilievajú olej do ohňa e, neistoty, tam, kde prevláda negatívna nálada a potom tvrdia, že zastupujú zájmy občanov, ale tak to nejde. Aj skutočne hanebné, že to trpíme a že stále odsúhlasujeme iba teoretické texty, pretože už len te, tento dotazník v podstate porušuje pravidlá európskeho ducha. A to, čo sa deje na maďarských hraniciach, no už ja ako občianka Európskej únie nedokážem pochopiť, že sa tam skúmajú texty a že tam e, odsúhlasujú zmeny k legislatíve a tam e, stoja na hranici hm, vojaci s gumovými projektilmi, ktorí strieľajú do ľudí. No a neviem, čo teda tu preskúmame, nejaké teoretické texty, potrebujeme jasnú výpoveď. A už poviem, čo som povedala v inej súvislosti, že mám ten dojem, že potrebujeme viac Európy, viac kompetencií pre komisiu parlament a parlament a menej pre radu a členské štáty. Kinga Gal. Ďakujem, už ja som sa nechcela vyjadrovať v rámci tejto diskusie, pretože podľa mňa to nie je tak e, nejaké objektívne svedectvo o tom, čo sa deje, ale tomu, čo sme si tu teraz vypočuli. Poprvé, milión ľudí plus 57 tisíc online povedalo, že sa chce vyjadriť tieto otázke. A mali možnosť sa nevyjadriť, napriek tomu to urobili. Nebolo to povinné sa k tomu vyjadrovať, takže pokiaľ si myslíte, že toto ste boli zavadzajúce, tak ste sa nemuseli vyjadrovať. Pokiaľ viac než milión ľudí si myslelo, že je treba sa k tomu vyjadriť, plus 57 tisíc ľudí na internete, tak si myslím, že by ten dotazník mal byť braný do úvahy. No tá druhá otázka si myslím, že je dôležitá, je treba to tu objasniť v tomto výbore. Maďarsko postavilo plot, aby sa pokúsilo chrániť vonkajšie hranice Európskej únie. A ja si nemyslím, že plot je univerzálne riešenie, ale nikto nám zatiaľ nepredložil nejaké lepšie riešenie. Takže je to jasné. A uvidíte, pokiaľ vidíte situáciu zblízka, tak si uvedomíte, že je tu dobrý dôvod brániť naše vonkajšie hranica to Maďarsko urobilo. Bránili sme vonkajšiu hranicu Schengenu, tak ako je to stanovené v zmluvách Európskej únie. Plus, samozrejme, má povinnosť registrovať tých ľudí, tých migrantov, ktorí tam prídu. No a tam už začína problém s tým systémom, ktorý my sme tu vytvorili. Pretože máme utečencov, migrantov, alebo nech už ich nazvete akokoľvek, ktorí sa jednoducho nechcú registrovať a robia všetko možné, aby sa vyhli úradom až do tej doby, než sa nedostanú napríklad do Nemecka. A robia všetko možné, aby sa vyhli tomu, aby museli spolupracovať s maďarskou políciou. Takže keď bol postavený ten plot, tak akí migranti alebo akí sú to utečenci ktorí sa nechcú ubrať tou, le, tou riadnou bránou, kde, je ten, kde sú tie otvorné dvere. Tam na nich čakajú príslušní zamestnanci, ktorí by ich zaregistrovali, začali by tú procedúru, ale nie. Oni sa chcú prešplhať cez ten plot priamo, napriek tomu, že tam spôsobia potom problémy. Polícia, samozrejme je na druhej strane plotu, takže pokiaľ policia musela zasiahnuť alebo tam došlo k stretom, tak napriek tomu, že je to preto, že boli varovaní a napriek tomu chceli preliesť ten plot. Takže toto si musíme povedať. No a pokiaľ nebolo umožnené preliesť ten plot, tak začnú hádzať po polícii kamene a iné veci. No a nikto nevidel všetkých tých policajtov, čo skončili v nemocnici, pretože po nich boli hádzané kamene. Takže čo sú to za migrantov, ktorí chcú len prekročiť hranicu bez akékoľvek spolupráce s políciou a s e, úradmi? No a mňa samozrejme veľmi zaujíma ochrana detí a pre mňa je nepriateľné, že títo ľudia v prvých radách vždy vystrčia svoje deti. A neochráňujú ich ak, tak, ako by ochraňovali iní, ale ich vystrčia do prvej rady a chcú ich, pre, e, chcú ich potom prehadzovať cez ploty. O tom to nikto nehovorí. Ale toto musíme vnímať, musíme to sledovať, pretože toto je druhá strana mince. A je treba sa pozrieť na obe tie strany. A myslím si, že Maďarsko sa snaží dodržiavať všetky pravidlá, všetky európske pravidlá, ktoré aj my sami sme tu odsúhlasili. Takže pokiaľ chcete, aby postupovali ináč, tak musíte zmeniť tieto pravidlá, ale nie viniť tých, ktorí sa snažia pridržiavať platných pravidiel. A nehovorte nič o tých krajinách, ktoré, ktoré absolútne nič neurobili a preto sa títo migranti dostali až na maďarskú hranicu. Okay, colleagues, um, we've, we've got more than one oral question, so I'm just going to... Takže už len pár otázok. Ešte pán Jurek a pán Hálahu sa hlásia o slova. A potom Sophie Intfeld sa môže k tomu finálne vyjadriť, ale takže vedzte, že už máme medzerný čas a teraz zatváram rečnícky zoznam, tak ako bude hovoriť pán Jurek. Panie Przewodniczący, po pierwsze opinia... Dziękuję. Nuž, no takže poprvé, verejná mienka je taká, že by sme mali diskutovať o migrácii. Ľudia mali dostať šancu sa zúčastniť na demokratickej diskusii, pretože sa dajú potom spochybňovať princípy demokracie a v slobodnom vyjadrovania názoru. Môžeme, máme možnosť sa slobodne vyjadriť, ale aj podporiť Maďarsko v tom, čo robia. Po druhé, občania v našich krajinách by mali mať možnosť chrániť svoje hranice. A ja by som chcel poďakovať pani Gal za všetky tieto informácie, ktoré nám tu poskytla. Každý, kto zdieľa informácie o tom, čo sa deje v konkrétnych krajinách. Tam môže obohatiť diskusiu a taktiež ehm, naše povedomie o tom, čo sa tam deje. A my vieme, že sú útoky na policajných ehm, dôstojníkov na hranici. A toto je útok proti demokracii v Európe. Rád by som vám pripomenul, že princípom demokracie je aj, že tieto zložky si plnia svoje úlohy. Oni majú tieto kompetencie v rámci našej demokracie. Toto je jeden z zásadných princípov Európskej únie. Je to zásadný deklarovaný princíp. No a otázka je, kto spochybňuje tieto princípy. Prechádzame jednou z najvýznamnejších kríz v našej histórii. Možno je to tá najdôležitejšia kríza Európskej únie alebo modernej histórie. Európskej únie, mali by sme túto otázku vyriešiť, mali by sme preukázať solidaritu, ale predovšetkým by sme mali počúvať jeden druhého a nevyvíjať tlak na jednotlivé členské štáty, pretože tento tlak môže byť kontraproduktívny a my sa navzájom potrebujeme. To, čo Maďarsko tam robí, tak robí to pre Európu. Ďakujem, pán Haláho. Ďakujem. Takže už iba pár pripomienok, lebo už veľa tu toho zaznelo. Maďarsko je štátom, ktorý má vonkajšie hranice a počúva, teda vedie sa princípmi ochrany našich externých hraníc pred neregulárnou migráciou. Tá hranica nie je uzavretá, pokiaľ som to správne pochopil. Maďarsko sa skôr snaží prinútiť migrantov, aby tam podali v Maďarsku svoju žiadosť o azyl. A tak by to aj v podstate mali robiť podľa našich spoločných pravidel. Takže len preto, že nikoho nezaujímajú naše spoločné pravidlá, pretože všetci ostatných ignorujú, tak očakáme, že Maďarsko ich bude tiež ignorovať a to nie je fér. Ďakujem za to, že ste boli struční. Takže aby sme to zhrnuli, tak dám slovo pani Interfeld. Ďakujem, takže je zaujímavé, že táto diskusia sa točí okolo hraníc, okolo plotov, ale my by sme mali hovoriť o konzultácii zo strany maďarskej vlády. Ale k tomu sa ešte vrátim. Vyjadrím sa k tomu, čo podali kolegovia Áno, pani Gál, máte pravdu. Áno, bolo urobených veľa chýb v Európskom parlamente, na komisii, v členských štátoch a myslím si, že nikto nepopiera, že je to celo veľký chaos. Je to totálny chaos. Takže toto to, to nie je o tom, že budeme na seba ukazovať prstom. Napriek tomu, že sme obklopení chaosom, tak existujú rôzne typy reakcií. A ja osobne a myslím si, tu hovorím aj za moju politickú skupinu, ja osobne mám veľké pochybnosti ohľadom tej reakcie zo strany maďarskej vlády, ale nie len maďarskej vlády. Keď si prečítate holandské médiá, tak možno tam uvidíte tiež aj, ja som kritizovala aj holandskú vládu, ale čo je dôležité, je, že máme medzinárodné záväzky, máme európske záväzky, Máme morálne štandardy v rámci EÚ a myslím si, že jedným z tých morálnych štandardov je, že poskytujeme útočisko utečencom, ale nie len pokiaľ sú to milí ľudia. Oni nemusia byť svetí, dokonca pokiaľ sú škaredí, alebo nepríjemní, alebo otravní, tak stále máme morálne povinnosti. No a Komisia sa vôbec nevyjadrila k mojej otázke. Absolútne nie, pretože vy tiež ste začali hovoriť o tých núdzových opatreniach maďarskej vlády, ale to nebola moja otázka. Takže to vyvodzujem, že komisia opäť sa tomu snaží vyhnúť a to na schvál. Takže očakávam písomnú odpoveď od Európskej komisie a myslím si, že Líbe by mohlo pozvať pána Timmermansa, aby nám toto vysvetlil osobne, pretože je to politická otázka. Dobre. Teraz sa vrátim k tej otázke, ktorú sme položili, k tej odpovede, ktorú sme dostali od komisie. Komisia povedala, že bude monitorovať situáciu zblízka. Moja otázka bola, aké závery ste vyvodili z toho monitorovania to som od vás vôbec nepočula. Vy ste hovorili o tých opatreniach, ktoré boli zavedené v septembri. Ja som sa vás opýtala na konzultácie, ktoré boli e, vykonané tento rok ešte predtým. Takže ja, keď si prečítam komisárov blog, tak tam sa hovorí, že verejné konzultácie na základe skreslených informácií a zavadzajúcich otázok a tak ďalej. Vy ste o tom hovorili tiež. Ale ja chcem odpoveď áno alebo nie či táto, toto, tento popis z Timemansovho blogu sa vzťahuje aj na kroky maďarskej vlády. Áno alebo nie? Toto chcem počuť od komisie. Pretože pokiaľ tá odpoveď je áno, tak jediná možnosť potom je, že komisia odštartuje eh, konanie pri porušení pravidel voči maďarskej vláde. No a pani Gál, veľa ľudí zareagovalo na tú konzultáciu, to neznamená, že nie je xenofóbna a zavádzajúca. Veď to nie je otázka, dobre, pokiaľ to zavádzajúce, tak na to nemusíte odpovedať. Myslím si, že tá konzultácia celá je xenofóbna, je zavádzajúca a citujem tu aj seba, aj komisiu, je za založená na predsudkoch, na, potom zbytočne to podnecuje nenávisť voči menšinám. No a mnohí ľudia sa radšej nevyjadrili, mnohí ľudia sa vyjadrili, ale toto neznamená, že tento popis sa na, to, na tú konzultáciu nevzťahuje. Takže vzťahuje sa to, pýtam sa komisie, áno alebo nie. A pokiaľ áno, tak by ma zaujímalo, čo teraz komisia urobí. Vidím, že sa opäť pýtať niečo komisie, ale nie som si istý, že môžeme teraz začať s, nejakou, s nejakým vypočúvaním. Prepačte, pán predseda, ale mi toto nestačí. My sme v tomto parlamente prijali smiešne pravidlo, ktoré obmedzuje naše právo na predkladanie otázok, ale ja už som, mám toho plné zuby, že komisia sa stala vyhýba našim otázkam. Nie je to predsa až také ťažké, nech povedia áno alebo nie. Tento popis Vzťahuje sa to na konzultáciu zo strany maďarskej vlády, áno alebo nie? Pokiaľ áno, tak čo komisia urobila? You know, I'm, I'm not asking... Ja sa tu nepýtam. Nežiadam komisia, aby nám tu vysvetlila nejaké nukleárne fúzie. Ja som ochotný komisii poskytnúť slovo, ak chcú odpovedať áno alebo nie ale v rámci tohto postupu neodštartujeme žiaden dialog. Ja hovorím, že nemôžeme, pretože sú tu ešte ďalšie dve otázky. Sofia Intpel sa vyjadruje bez mikrofónu, to je nemožné tlmočiť. E, predseda odpovedá a pýta sa komisie, chcete kratúčko odpovedať na tie posledné veci, čo tu bolo vznesené, aby sme potom mohli uzavrieť túto tému? Ďakujem za slovo, hovorí komisia. Áno, postupujete podľa pravidiel. Určite nemám žiadny zámer ničomu brániť. A čo sa týka, ako posúdila komisia e, tieto národné konzultácie, sledujeme to, monitorujeme to. Teraz sa sústredujeme na núdzové opatrenia, ktoré sa prijali a ktoré treba rozanalizovať a zistiť, či sú v súlade so základnými právami. Toto teraz overujeme. Vy sa vyhýbate otázke, hovorí Sofia Intveld. Ja sa pýtam na národné konzultácie. Vy ste teraz povedali, že to, čo povedala komisia, sa týka konzultácií. To znamená, že podľa logiky a na základe povinnosti zmluvy komisia by mala zasiahnuť. Prečo teda komisia nezasahuje? Predseda, toľko z komisie viac už sa nedozvieme. Dvakrát sa vyjadrili Sofii naozaj. Komisia viac nepovie a ľudia si musia vytvoriť svoje vlastné závery z toho, čo počuli. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili k tejto téme, vrátane ďalších poslankyň a poslancov. Ďakujem komisii a dúfam, že už nikto nič nechce dodať. Prechádzame k ďalšiemu bodu, je to bod 24, teda vraciame sa k bodu 24. Pani Natali Grisbeck, prepačte, ešte stále komisia tu nebola, keď bol bod 24 na programe a teraz už tu je, takže ide tu o 27. február téma Nesprevádzaný maloletý v EÚ. Cecilia Wikstrom je človek, ktorý e, tiež, ktorý mal odpovedať na otázku Natalie Grisbeck. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem Klaudia by som počkala, ako dlho treba, aby som dostala presnú odpoveď na presnú otázku Sofie. A samozrejme je potrebné pozvať priamo pána komisára, aby sme dostali jasnú odpoveď na položenú otázku. Čo sa týka bodu 24, e, k písomnej otázke, ktorú som položila komisii vo februári 2015 spolu s Ceciliou Wikström súhlasím s ňou, pripájam sa k tejto diskusii aj s tým, že to nemôže jednoducho takto ostať. E, moja otázka sa týkala postavenia maloletých bezprevodov Európskej únie. V septembri 2013 Európsky parlament prijal veľkou väčšinou správu z vlastnej iniciatívy o situácii maloletých bez prievodu v Európskej únie. Tu som bola spravodajkyňou. Niekoľkými slovami v tejto správe sme jednoznačne podčiarkovali a e, spolutovaniam hovorili o tom, ako existujú pravidla v rámci Európskej únie a žiadali sme jasne od komisie, aby vypracovala manuál, manuál o zámeroch členských štátov a všetkých odborníkov v tejto oblasti reorganizovať rôzne právne základy tak, aby sa uľahčila konkrétne e, možnosť na úrovni členských štátov priamo v teréne prijať takýchto maloletých bez prívodu. Eh, bol tu projekt Connect, ktorý začal, ktorý mal zistiť osvedčené postupy, lepšie prepojiť aktérov, zorganizovať ochranu a zaintegrovanie maloletých bez prievodu v Európe. Tento projekt e, má rôzne časti, nebudem sa k tomu viac vyjadrovať. E, a tento projekt bol zameraný, poviem to v minulosti, na prípravu manuálu, ktorý by zhromaždil zoznam existujúcej legislatívy osvedčených postupov v oblasti e, maloletých bez Čiže je to začiatok, iniciatíva komisia. Tu chcem pripomenúť ešte aj to, že keďže kolegami tieňovými spravodajcami sme pripravovali túto správu z vlastnej iniciatívy, tak sme priamo v teréne sa stretli s množstvom aktérov, ktorí jednoducho sa stratili, nevyznali v tých pravidlách na úrovni európskej a národnej a všetkých teda pravidlách, ktoré existujú. A preto sme chceli, aby sa veci dobre zorganizovali. Poprvé, správe z vlastnej iniciatívy sa žiadalo od komisie, aby vypracovala strategické usmernenia pre členské štáty, ktoré by členské štáty v podstate mali byť ako si minimálnou normou, spoločnou minimálnou normou jednotlivých častí procesu, ako náhle maloletý bez prevodu príde na územie EÚ tak, aby sme našli, aby poznal svoje udržateľné riešenie, jeho budúcnosť, tak, aby sme mu poskytli ochranu, keďže je to zraniteľná osoba, ochranu, ktorá zodpoveda jeho postaveniu. E, či to boli veci, ktoré boli uvedené v správe z vlastnej necity Európskeho parlamentu, na mnohých veciach sa pracuje e, sú tu zložité aspekty, ktoré súvisia s vekom, e, hľadanie rodín, hľadanie v podstate toho, kto je za nich zodpovedný. To všetko sú veci, ktoré prebiehajú a sú pokrokom, ale ako povedala Sofi, nie je to presne to, čo sme žiadali z, v správe vlastnej iniciatívy, ktorú sme odhlasovali. E, musím povedať, že okolo, skoro 700 kolegov z schválilo tú, e, túto uznesenie, išlo ochranu maloletých a teda opakujem, že relevantný odbor komisie odpovedal s tým, že preskúma túto otázku a ja naozaj by som chcela konkrétne vedieť, aké zámery má komisia, ako chce najlepšie zorganizovať ochranu maloletých v Európe. Je to zásadná otázka všetky diskusie, ktoré dnes vedieme, ale aj včera, ktoré sme viedli, konkrétne v našom výbore LIBE, to sú otázky dôležité a aj ešte o to viac, že malolety sa spomenajú iba 5 krát v agende e, z Európskej za posledné 3 mesiace, pokiaľ viem, e, keď pán komisár Vermopoulos nám prišiel vysvet vysvetliť veci o tom, aké sú tu normy, ako sú šírené, potrebujeme usmerenia a tak ďalej. Takže to je všetko z mojej strany, pán predseda. V aktuálnom kontexte to jednoducho nestačí, pretože dnešná migračná kríza nie je len na hraniciach Európy, ale v centre Európskej únie. Včera som e, bola na Balkáne a stretla som sa s množstvom utečencov, pre všetkých mladých, bez rodinných príslušníkov, bez rodin, rodičov, ktorí boli teda naozaj v takej situácii, že by sme ich mali chrániť, že by sme mali mať konkrétne špecifické možnosti na to, ako chrániť maloletých bez prievodu. To sú skutočné opatrenia, ochrany mladých, ktorí zažili vojnu, ktorí prežili veci, ktoré si ani nevieme predstaviť a ktorí sa dostávajú do Európy a niektorí z nich skončia vo väzení. Jednoducho je to neprípustné e, takéto niečo v Európe. A my chceme angažovanosť, jednoznačnú a presnú odpoveď komisie e, v tom zmysle, aké sú následné kroky po uznesení e, parlamentu spred dvoch rokov. Ďakujem, Natali. Ak už žiadni iní poslanci nechcú hovoriť na túto tému, tak e, sa obratím na komisiu. Katarína, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela poďakovať kolegyňam, ktoré vypracovali túto otázku. Venujem sa v parlamente tejto téme Mala som príležitosť predložiť pred niekoľkými mesiacmi komisii otázku, tiež čakám na odpoveď, o úlohe ochrany maloletých bez prievodu. A o tom, ako sa dá využiť Európsky informačný systém tejto súvislosti. Ako už bolo povedané, maloleté osoby majú za sebou ťažkosti, riziko a zrazu sa ocitajú v inom ďalšom riziku. Strácame ich niekedy bez stopy, čo bolo preukázané aj kolegyňou, ktorá hovorila o týchto záležitostiach. Títo maloletí sa ocitajú v rôznych situáciách. Ľudia sa k ním rôzne správajú e, v rôznych členských štátoch EÚ. O to ale teraz nejde. Ja som chcela zdôrazniť, že pozornosť, ktorá je venovaná maloletým a najmä cudzím maloletým z tretich štátov, ktorí nie sú sprevádzaní žiadnou dospelou osobou, je dôležitá téma a nemala by zostávať bokom. Tejto téme treba venovať pozornosť viac ako 300 tisíc maloletých prišlo do Európy iba za prvých 6 mesiacov tohto roka. 86 4 nárast o 84% viac ako za podobné obdobie minulého roka, je treba, aby okrem tejto otázky eh, aby sme mali nielen písomnú odpoveď, ale aj stratégiu, ktorá je zameraná na maloletých, ktorí prídu na európske územie vo všetkých oblastiach mysliteľných. Ja som dosť málo počula o tom, že by sa venovala konkrétna pozornosť maloletým, Nesmíme e, na nich zabúdať. Maloletí vyžadujú pozornosť navyše, pretože v tej tragédii, v tragédii migrácie, v humanitárnej kríze, ktorá, ktorá sa odohráva v rámci migrácie, maloleté osoby, ktoré nie sú sprevádzané, sú tými najzraniteľnejšími. Predseda, ďalší E, ďalších rečníkov nie je možné zapísať na zoznam, pretože skutočne nemáme na to dosť času. Máme tu ešte ďalšiu otázku, ale komisia najprv odpovie na túto predchádzajúcu. Poprosím o stručnosť. Odpovedzte prosím na otázku Natali Grisbeck. Vystúpenie bez mikrofónu. Mohli by ste si prosím zapnúť mikrofón, hovorí predseda. To by dosť pomohlo. Začnem ešte raz. Chcem sa ospravedlniť, že som tu nebol, keď, sa, keď túto otázku mm, poslanci položili z dôvodov, ktoré som nemohol predvídať, predvídať. A takisto sa ospravedlňujem za komisiu, za to, že neskoro odpovedala písomne. 25. júna bola odoslaná odpoveď. Ja nebudem opakovať, čo bolo napísané v tomto texte. Viem, že pani Grisbeck už celkom dobre zosumarizovala hlavné prvky. Iba sa všeobecne vyjadrím a stručne, stručné odkazy na prácu, ktorá bola odvedená, poskytnem. Tento výbor iste vie, že sa v ostatných nástrojoch prijalo niekoľko nástrojov, ktoré sa vysporiadávajú so situáciou nesprevádzaných maloletých, najmä opatrenia pre druhú generáciu e, spoločného európskeho azylového systému a tieto opatrenia stanovili štandard pre zaobchádzanie s, so žiadateľmi o azyl, ktorí sú maloletí a nesprevádzaní dospelou osobou. Záujmy dieťaťa alebo maloletého sa musia brať do úvahy vo všetkých oblastiach praktické implementácie týchto pravidiel súvisiacich so nesprevádzenými maloletými sú o to dôraznejšie, o to dôležitejšie, že títo maloletí prichádzajú do EÚ bez sprievodu a o to viac sú zraniteľní. Ako už povedali poslanci, komisia tiež poskytuje usmernenia a praktické príklady pre členské štáty a všetky zainteresované strany. Vytvárajú sa tie najlepšie praktiky, osvedčené praktiky a politiky pre maloletých bez prievodu. Pani Grisbeck iste uzná, že manuál, príručka, ktorá sa pripravuje e, útvarom Connect, Iste sa zhodneme, že táto príručka naozaj predstavuje pridanú hodnotu pre praktikov a pre členské štáty EÚ. Je to skutočný katalóg, vše zahrňajúci komplexný katalóg politik v tejto oblasti, pravidel, ktoré tu platia, čo sa týka aj maloletých bez prievodu, ktorí žiadajú o azyl, aj nesprevádzaných maloletých vo všeobecnosti. Úrad na podporu azylu vyvinul tiež e, svoje instrumentárium, svoje usmernenia, odhad veku maloletých a takisto sa sfinalizovali praktické usmernenia o tom, ako dať do vedna rodinu, ako vystup, vystupovať rodinných príslušníkov. Tento manuál pre maloletých, ktoré nemajú rodičov, ktoré, ktorí by sa o nich postarali, Týmto sa zaoberala aj ďalšia agentúra. Príručka komisie o implementácii smernice o návratoch, ktorá bola spomenutá minulý týždeň ako súčasť balíčka k opatreniam o migrácii prijatého 9. septembra predseda komisie Juncker ju zmienil minulý týždeň vo svojom príhovore o stave únie. A napokon by som poukázal na to, že v Európskej agende k migrácii komisia naznačila, že by chcela pripraviť komplexnú stratégiu o tom, ako sa plní akčný plán pre maloletých bez prievodu. Je to akčný plán, ktorý sa rozbehol v roku 2011 a bežal do roku 2014. Zámerom je to, že táto stratégia by sa vzťahovala na deti, ktoré sú nezvestné, deti, nie len tie, ktoré prišli v migračnom kontexte, ale aj e, vo všeobecnosti na tieto deti ako také. Aktívne reflexie a diskusie stále interne v komisii prebiehajú a upresníme harmonogram aj presnejšie kroky. Ďakujeme. Natali, čo si myslíš o tejto odpovedi? Máš slovo. Ďakujem, Klod, ďakujem zastupcovi komisie za to, že tak trošku pripomenul to, čo existuje už v roku 2012, ale ja by som bola rada, aby komisia pochopila, že sme v situácii, ktorá je úplne iná ako bola roku 2012, že e, musím spoltovať hodím konštatovať, že iba, je tu iba jedna jediná veta ohľadom situácií malo tých bez prievodu v programu komisia, že to je poltovania hodné a že je potrebné si uvedomiť, že nie sme v bežnej situácii, ale že sme v úplne nezvyčajnej situácii, bezprecedentnej situácii. Je to naozaj veľká, veľká výzva. Všetci to pripomínali, všetci si uvedomujeme, že situácia je veľmi komplikovaná a e, že je ťažké ťažké hľadať odpovede, ťažšie ako kedykoľvek predtým. A v podstate podstate od toho ale však závisí prežitie Európy, čiže je to jedna z priorít. A v rámci priority priorít je ochrana zraniteľných osob. Nemôžeme sa tváriť, že sa nič nedie, porozmýšľame sa nad tým, spravíme analýzu a tak ďalej. Máme tu veľký počet zraniteľných detí nie na hraniciach Európy, ale na území Európskej únie a táto správa z vlastnej iniciatíve, ktorá bola prijatá veľkou väčšinou, opakujem, zodpovedá stanovisku, ktoré parlament chce. A je potrebné, aby sme mali nejaké si strategické usmernenia a minimálne normy na to, aby členské štáty mohli mať systém ochrany ako prioritné opatrenie pre všetkým pre mladých. Je mi to ľúto, áno, dnes popoludní, možno zajtra to bude lepšie, ale dnes tu nevidím nejakú skutočnú ochotu, snahu a uvedomenie si, aké obrovské problémy máme a na aké obrovské problémy musíme reagovať. Ďakujem pekne, Natali. Takže poďme na bod 25, to je ďalšia otázka na odpoveď komisie zo 17. apríla 2015 na tému muslimov. Nebudem čítať tento nadpis, ale otázka. Otázku nastolila pani Mejer a e, pani Mejer, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na Itálie. To musím... Takže zistilo sa, že na utečenskom člne, kde bolo E, kde boli e, moslimovia a kresťania, tak moslimovia hodili kresťanov do vody, tí sa utopili. A ja sa teraz chcem opýtať komisie, alebo pýtal som sa v rámci mojej otázky, že teda sa ukazuje na tomto, že moslim, že islám je netolerantnou ideológiou, ktorá nemá žiadne miesto v Európe. A myslím si, že kvôli našej bezpečnosti by sme nemali pripustiť žiadne pristahovalectvo z islámskych zemí. Tá odpoveď na moju otázku trvala veľmi dlho. Pre, lehota bola niekoľkokrát prekročená a preto som e, teda to teraz zaradila na program. Až v júli, na konci júla som dostala dosť takú Eh, odpoveď od komisie, ktorá ma sklamala, pretože mi predhadzovali, že som populistka. Takže, pani, eh, takže kom, prečo ste komisia neodsú, neodsúdili, že 12 kresťanov bolo hodených do vody a že sa tam utopilo? A ďalšia odpoveď, komisia, myslíte si, že akákoľvek otázka ohľadom prepojenia terorizmu a migrácie je neoprávnená? Ale napriek tomu musíme teda predsa odsúdiť terorizmus. Predsa tu máme teroristu z islamského štátu, ktorí e, môžu byť zastúpení aj medzi utečencami. Prosím, pani Kienge sa chce vyjadriť. Ďakujem za slovo. Veľmi stručne chcem tým, čo tu sedia, pripomenúť, že nemôžeme diskriminovať. Predovšetkým je treba odsúdiť každý zločin. Ale nesmie sa spájať s celým spoločenstvom. Je pravda, že zločin je zločin a kto sa ho dopustí, tak musí byť odsudený. Ale diskriminovať kvôli tomu, a rozlišovať medzi tým, kto sa dopustil trestného činu a generalizovať, to je prehnané. Takže je treba zistiť, kto spáchal ten trestný čin. Je treba si uvedomiť, že nede o to niekoho prijať a niekoho diskriminovať. Musíme byť spravodliví, musíme ísť konzistentne s našimi princípami a to vo všetkých oblastiach. Ďakujem. pán Jurek a potom už ďalších nebudem brať. Môžete? Ďakujem pekne. Až eh, v podstate v 13. storočí svätý Tomáš Akinský sa pýtal, že či, sa mohol sa opýtať, či existuje Boh. E, otázky môžeme klásť kedykoľvek, akékoľvek. To je dôležité v kresťanstve. My v Polsku máme mos, muslimov od 14. storočia. Máme našu vlastnú komunitu e, muslimov. Je to sú súčasťou nášho národa a môžeme klásť otázky o migrácii, o čomkoľvek. Ja by som chcel však položiť inú otázku. Nie ste šokovaní tým, že pýtam sa Európskej komisie, nie ste šokovaní tým, že sa hovorí tak málo o tomto incidente, ktorý spomenula Vicky. Ja som bol na stretnutí výboru AFED, nebolo to dnes, pretože AFED dnes nezasadal. Počas tohto stretnutia AFETu všetci hovorili o tragédii chlapca, ktorý sa utopil a táto tragédia sa využila na to, aby sa vyvinul nátlak na verejnosť a na politikov. A tu by sme mohli použiť jeden jediný konkrétny príklad opäť na vytvorenie verejnej mienky. A prečo nie tento prípad, ktorý spomenula Vicky? Je to trestný čin z nenávisti, ktorý bol spáchaný na kresťanoch. A bolo to jednoducho zamietnuté pod koberec. Ja by som sa chcel poďakovať za túto otázku. Je to veľmi dôležitá otázka. A myslím si, že táto otázka by mala byť čítaná. Nahlas dobre ju predstavila autorka a chcel by som poprosiť, aby komisia vyhodnotila to, že tlač o tom močí, pretože tu hovoríme o slobode prejavu. Áno, samozrejme, sloboda prejavu tu je, otázka zaznela bola tu možnosť položiť otázku na komisiu. Komisia môže odpovedať. Máte slobodu prejavu, je to vo vysielaní, streamované. E, to nemôžeme porovnávať, tieto dva prípady. Island Cardi, e, to nebolo na základe náboženstva, tu boli reakcie na to, e, že sme videli smrť utečenca a tu hovoríme o porovnávaní dvoch náboženských skupín. Prepačte, ale nechajte ma dokončiť. A to je iný. Prepačte. Ja hovorím trefne k veci, rád by som to dokončil. Čiže to nie je rovné porovnanie, rovnaké porovnanie podľa mňa. Uzavriem to, obrátime sa na komisiu, vy ste povedali, čo ste mohli povedať a teraz e, sa obraciam na komisiu. Pán Jurek, veľmi dlho ste vystupovali, dovolte Mali ste veľa času na to, aby ste vystúpili. Ja e, hovorím o vašom porovnaní, ktoré mnohí budú považať, považovať za útočné, takže snažím sa to objektívne zhodnotiť. A teraz žiadam komisiu. Ja chcem hovoriť oficiálne otázky. Fik, Sophie to povedala, ja by som chcel vystúpiť k spôsobu, akom sa vedie táto diskusia, len k tomuto, nie k predmetu otázky, k spôsobu vedenia otázky. To, to bolo veľmi dobre zorganizované, ako viete, takže ak by ste boli chvíľočku ticho, tak dáme slovo komisii. Právo na odpoveď. Je to, pra- reglement, je to právo podľa predpisov. Ja chcem mať toto právo na odpoveď. Prepačte, poprosím trošku strpenia a rešpektovania iných ľudí. Teraz dáme slovo komisii. Thank you very, thank you very much, Mr. Chairman. Um, s. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, tak ako to tu bolo upozornené. Už medzi tým bola zaslaná odpoveď koncom júla, podobne ako kolega. Ospravedlňujem sa za komisiu za časové zmeškanie. Ako sme uviedli v našej písomnej odpovedi, samozrejme komisia, podobne ako ostatní, e, odsudzuje všetky trestné činy tak, ako e, tu boli popísané a tí, ktorí ich spáchali, by mali byť braní na zodpovednosť pred príslušným súdom. Komisia e, si myslí, že by sme nemali zmiešavať imigráciu, terorizmus a imigráciu, e, páchanie trestnej činnosti, pretože e, to ohrozuje životy ľudí. Komisia takisto odmietná populistické vystúpenia, ktoré zneužívajú extrémisti, ktoré by sme mali odsúdiť, ale to využívajú preto, aby rozširovali stereotypy a negatívne vnímania ľudí, ktorí prisluchajú určitým skupinám ako už pri mnohých príležitostiach upoz- na to upozornil pán podpredseda komisie Timmermans, Únia a členské štáty majú zodpovednosť čeliť veľkým výzvam migrácie na základe našich základných hodnôt a potreby zachovať a podporovať pluralistickú spravodlivú spoločnosť na základe vzájomného rešpektu a rovnakého zaobchádzania so všetkými ľuďmi bez hľadu na ich náboženské vierovýznanie. A chcem pripomenúť, že sloboda prejavu vierovýznania je základnou hodnotou EU, tak ako je to v článku 10 Charty o základných ľudských právach. Zároveň chcem doplniť, že aby migranti mohli v plnou mierou prispievať k rozvoju našej spoločnosti, je potrebné mať efektívne integračné opatrenia. Musíme spolupracovať medzi EU a členskými štátmi pre si svoje kompetencie a zabezpečiť integráciu iných občanov do našej spoločnosti. Teraz je to oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Skutočná integrácia sa dá dosiahnuť cez zájomný proces prispôsobovania, čo si vyžaduje to, aby imigranti mohli prispievať do rozvoja e, spoločenstiev rovnako ako ostatní e, v prostredí, ktorom nebude rasizmus, xenofóbia a diskriminácia. Komisia je pripravená posilniť opatrenia na solidaritu, sociálnu inklúziu, sociálnu integráciu a zároveň posilniť svoje úsilia v boji proti diskriminácii, netolerancii, e, násilu voči menšinám a e, prejavom nenávisti. Vzhľadom na aktuálne výzvy v oblasti migrácie, komisia spolu s členskými štátmi hľadá možnosti mobilizácie ďalších zdrojov a finančných prostriedkov na podporu členských štátov a budovanie ich príjmacích kapacít, ale aj dlhodobejších integračných politik. Zároveň potrebujeme lepšie využívať existujúce finančné prostriedky a to teraz robíme a zvyšiť synergie medzi tými finančnými prostriedkami, ktoré sú v rámci migrácie, azylu a integrácie a iných finančných prostriedkov, ktoré pomôžu členským štátom pri integrácii. Ďakujem pekne. A pani Berta na záver k tomu, čo povedala komisia. Ďakujem pekne. Takže len stručne. No, to už nie je len naivné, ale je to životu nebezpečné, tá stanovisko komisie. Všetky varovania úplne ignorujete. Vrátanie toho, že medzi azylantami môžu byť teroristi. Tu nie je otázka, či tu bude nejaký útok, ale kedy sa to odohrá. A to si nevymýšľam. Ten terorista, ktorý bol v múzeu Bado, tak ten taktiež sa dostal medzi utečencami na lodi do Európskej únie. A komisia nemá e, názor, že azylové právo je dôležitejšie než práva občanov EÚ a to si myslím, že je obrovské sklamanie. Okay, thank you, colleagues. Ďakujem kolegovia. Dostali sa k bodu 27 správy pre jednotlivé členské štáty ohľadom mm, detí s e, postihnutím. Je tu vlastne prezentácia e, poradenských firiem Kolegovia, popísal som, o čom to je teda. Deti s postihnutím majú rôzne typy postihnutia. E, mali byť preto špeciálne opatrenia, ktoré uznáva dohovor OSN o právach dieťaťa. E, ľudia s postihnutím sú mimoriadne zraniteľní ako ju občania vyžadujú sú špecifické, o, špecifickú ochranu, tak ako to uznáva OSN dohovor o ochrane ľudí s postihnutím. Vypočujeme si dnes výsledky štúdie, v ktorej sa zisťovala situácia ohľadom e, situácia detí v, e, s postihnutím v EÚ, aké opatrenia majú členské štáty. Najprv pani Marta Balasteros vystúpi a potom Natália Mirans. Takže Marta Balasteros, ak ste pripravená, stačí zapnúť mikrofón a plánujete hovoriť asi koľko? Vaša prezentácia bude asi aká dlhá? Nech sa páči. Ďakujem. Že ste ma pozvali, že môžem odprezentovať naše zistenia. My sme konzultačná firma, ktorá poskytuje rady o práve a politike ďalším entitám. Zaoberáme sa právami a európskym zákonodarstvom, európskym právom, ale aj legislatívu a politiky všetkých európskych krajín EÚ. Práve preto sme mali príležitosť vypracovať aj túto štúdiu pre parlament. Vieme, že existuje v EÚ 100 miliónov detí a 80 miliónov postihnutých v EÚ. Nevieme však, koľko detí s postihnutím je v EÚ. Európsky parlament vyžiadal si posúdenie situácie týchto detí a pokusil, pokusili sme sa viac poskytnúť o ich právach, o realizácii týchto práv v praxi a čo môže urobiť Únia v situácii týchto detí, ak je to potrebné, Tak to bude potrebné. Naša štúdia eh, v prvej fáze sa zabral 18 členskými štátmi a národnými správami. Ďalšia fáza bola komparatívna analýza, porovnávanie zistení zo všetkých členských štátov a analyzovanie európskych unijných politik a legislatívy, ktoré existujú v tejto oblasti, aby sme mohli e, odporúčať, aké aktivity treba vykonať. V druhej fáze sme pribrali ďalších 10 členských štátov EU plus Škótsko a naša správa obsahuje aj exekutívne zhrnutie a odporúčania z komparatívnej analýzy, ktoré je možné brať do úvahy pri čítaní národných správ, ktoré odtiaľ boli vyvodené tieto závery. Ďalší diapozitív. E, našu analýzu sme usústiažnili s analýzou dohovoru o právach dieťaťa a s dohovorom o právach osôb s postihnutím, teda UNCRC aj UNCRPD. Snažili sme sa pozerať sa na veci z hľadiska najlepších záujmov dieťaťa, práva na nediskrimináciu, práva na ochranu pred násilím. Deti, ktoré sú postihnuté, sú veľmi zraniteľnou skupinou únijných občanov. Všetci máme niekoho, priateľa, v rodinu, známych, ktorí majú postihnuté dieťa a vieme, že v bežnom každodennom živote musíme uplatniť rôzne programy už od chvíle, kedy takéto dieťa sa narodí a urobi sa diagnoza postihnutia. Možno, že niekedy, keď sa dieťa narodí v tejto ranej fáze, nie je diagnoza možná, alebo sa jednoducho nevykoná a máme nedostatok informácií, aké inštitúcie sú zodpovedné za pomoc rodine s asistenciou dieťaťu, aké rozhodnutia môže rodina prijať v súvislosti so školami, škôlkami, či takéto dieťa môže byť prijaté do výchovno-vzdelávacích zariadení. Všetci máme deti a všetkým nám záleží na to, aby boli v bezpečí. Tieto deti sú ohrozené vo vyššej miere e, zneužívaním aj diskrimináciou. Čo môže Únia urobiť? Čo môžeme urobiť na európskej úrovni? V prvom rade rámec európskej legislatívy sa necelkom celkom vzťahuje na deti s postihnutím. To je v článkoch 4 až 6 dohody o fungovaní Európskej únie. Európska únia je však stranou dohovoru o právach dieťaťa s postihnutím a aj keď únia neratifikovala dohovor o právach dieťaťa, práva a zásady z tohto dohovoru sú reflektované v niektorých opatreniach a politikách na unijnej úrovni. Napríklad ochrana práva dieťaťa je nový cieľ v rámci článku 3 zmluvy o Európskej únii a takisto článok 19, kde EÚ má možnosť prijať opatrenia pri boji s diskrimináciou vychádzajúcou z postihnutia. Tieto opatrenia sú však trošku zložitejšie, aby boli prijaté, vyžaduje to jednomyselnosť na rade, preto je to zložité, ale politiky, ktoré by riešili práva dieťaťa, práva osob s postihnutím, vzdelávanie postihnutých. Európska únia môže zvýšiť pôsobnosť členských štátov EÚ na tomto poli, keď sa bude pokúšať presadiť prijatie najlepších praktík alebo usmernení pri e, metóde spolupráce. Aké sú kľúčové zistenia, ktoré sme identifikovali v našej štúdii aj na národnej, aj na únijnej úrovni? Je právny rámec vhodný, existuje, ale nie je dostatočne špecifický na potreby detí s postihnutím. Kombinuje rozličné opatrenia, ktoré sú rezortné, izolované v sektoroch a nie, nemáme komplexné politiky, ktoré by boli nasmerované na deti s postihnutím. V našej správe sme použili metodiku, ktorá vychádza zo štúdie DESK, ktorá analýzuje legislatívu, ale vychádzame aj z rozhovormi zo zo zainteresovaných stran alebo z aktérov. Rozhovorili sme sa s aktérmi. A jeden z nich povedal, že keď nie sú veci sprístupnené, tak sú zbytočné. Preto treba reflektovať hlavné problémy, ktoré sú v implementácii práv týchto detí a najmä v práve na nediskriminácii a v práve na zdravotnú starostlivosť, o tom bude hovoriť e, kolegyňa alebo kolega. Je tu nedostatok informácií, nedostatok informovanosti a osvety v spoločnosti, ale aj v rodinách detí, ktoré čelia tomuto problému. E, je tu slabé monitorovanie situácie s súvisiacej s právami dieťaťa, pretože sa systematicky nezbierajú údaje súvisiace s deťmi. To je čosi, čo Európsky parlament by sa mal snažiť e, podchytiť a mal by rozbehnúť osvetové kampanie, informačné kampanie, v ktorých by mal podporiť zhromažďovanie systematických údajov, aby sme mohli lepšie monitorovať systém. Okrem toho, niekoľkokrát sme v národných správach spomenuli problém detí v rámci e, e, nejakých inštitúcií. A keďže nemáme údaje ohľadom deť, handicapovaných detí, tak nemôžeme príslušné údaje prezentovať. Odozdám slovo kolegyni. Takže ja sa vyjadrím k týmto dvom najproblematickejším právam, ktoré teda vyplynuli e, na, z našej správy o diskriminácii na základe handicapu. Takže právo na nediskrimináciu je uznávané vo všetkých členských štátoch vďaka transpozície e, smernice 2078 o rovnakom zaobchádzaní. Často sa to teda obmedzuje na oblasti, e, ktoré nie sú také zaujímavé pre deti a zároveň sa nestahujú na e, oblasť napríklad vzdelávania a zdravotného systému a tým pádom sú problémy pri implementácii No a je teda mm, tam potreba rozumného, e, rozumnej implementácie. Samozrejme, deti musia mať k dispozícii alebo musia mať rovnaké práva ako všetky ostatné deti. Dieťa napríklad, napríklad ktoré má e, nejaký problém e, poruchu učenia alebo dieťa v kolejskom kresle tak môžu mať nejaké znevýhodnenie. Bohužiaľ, tá definícia nie je úplne jasná, ľudia často ju zle chápu. A potrebujeme zoznam základných opatrení, ktoré sú potrebné, aby sa zaručilo, že tieto práva sa budú rešpektovať bez toho, aby musela prebehnúť nejaká diskusia navyše ohľadom nákladov, pretože náklady by nemali byť argumentom, ktorý, ktorý by bránil implementácie týchto opatrení. Ako sme videli, pri implementácii, ako vidíme, pri implementácii boli tri hlavné problémy. Poprvé, v mnohých sektoroch, predovšetkým sektor vzdelávania, sa neuplatňuje to právo na e, rozumné umiestnenie. Taktiež tam nie je žiadny mechanizmus na podávanie stiažnosti, aby sa deti mohli stiažovať na nejakú diskrimináciu, ktoré musia čeliť. A jedna z hlavných prekážok je tu nedostatok zdrojov. To znamená, že napríklad dieťa, ktoré má nejaký handicap, je umiestnené do miestnosti, ktorá je pre ňo vybavená, tak e, tam môže teda robiť svoju skúšku, ale keďže nemá, nemá nie je dostatočný personál no to, aby tam dohliadal, tak v podstate sa to celé nemôže odohrať. No a Ďalej sú tam napríklad e, bezbari- otázka bezbariérového prístupu, pretože niektoré budovy nie sú takto vybavené a preto sa mnohé deti nemôžu napríklad dostať do školy. Preto odporúčame, aby Európsky parlament spoločne s komisiou podporovali objasnenie tej definície rozumného umiestnenia a taktiež podporovali implementáciu usmernení, aby sa snažili vytvoriť túto minimálnu hodnotu opatrení, tak aby sa zaručilo, že deti budú mať minimálny, aspoň minimálny prístup k základným statkom a službám. Predovšetkým tu máme smernicu o nediskriminácii, kde mal by sa brať ohľad na e, deti s e, handicapmi, predovšetkým v oblasti vzdelávania. A právo na inkluzívne vzdelávanie, to znamená v podstate, že deti by mali, deťo by malo byť umožnené chodiť do školy, do ktorej si vyberú, že chcú chodiť. Toto je predovšetkým problém pre niektoré deti, pretože je tam veľa bariér, ktoré musia prekonať, no aby mohli chodiť do školy, ktorú si vyberú, tak tam musia byť prítomní učiteľe, ktorí budú príslušným spôsobom vyškolení, musí tam, musia tam byť rôzne podpory pre tieto deti. A vo výsledkoch nášho výskumu sa ukázalo, že deti s handicapom sú väčšinou eh, segregované v špeciálnych osobitných školách a je ťažké nájsť e, školu, ktorá by ich prijala, alebo bežnú školu. No a často to znamená, že musia ísť napríklad na, na internát, musia cestovať ďaleko, takže im to zaberie veľa času a toto bude veľmi ťažké zmeniť. Členské štáty majú systémy niekedy, kde rodičia musia podať žiadosť, aby získali určité ubytovanie alebo aby ich dieťa mohlo byť zhodnotené, či potrebuje teda nejaké špecifické umiestnenie. A často toto rozhodnutie sa zakladá nie na konkrétnych potrebách toho dieťaťa, a taktiež je dôležité to, významné to, že e, školy ťažko príjmajú rôznorodosť. Jedna vec, ktorá vyplnila z nášho výskumu, bola, že rozhodnutie školy presunúť triedu z vyššieho poschodia na nižšie, tak sa stretlo s nepochopením a s bojkotom rodičov detí, pretože toto urobilo kvôli dieťaťu, ktoré nemo, nevedelo chodiť. Takže toto skutočne ukazuje, že spoločnosť vo všeobecnosti ani školy nepríjmajú rôznorodosť. Takže čo týka našich odporúčaní, tak rozhodne navrhujeme, aby Európsky parlament sa snažil podporovať overené metódy aby sa zaviedli minimálne štandardy, ktoré musia byť splnené, tak aby deti s handicapom mohli byť dobre začlenené do škôl. Je treba šíriť osvetu ohľadom tejto e, situácie a týchto problémov, takže treba podporovať rôznorodosť v školách. Často tieto deti sú potom limitované do budúcnosti, pretože sú segregované v osobitných školách, často nemôžu ísť ďalej študovať, majú proste menej možností. A posledným odporúčaním je, že je treba zaručiť, aby európske prostriedky boli využité príslušným spôsobom. Ďakujem. Už máme len 5 minút, takže aby sme tu nedržali tlmočníkov príliš dlho, takže sme obmedzení. Možno tak jeden, dva príspevky. Možno, že Katrina Činiči a pani Stevens sa chcú vyjadriť, takže každý na minútu, dve. Prosím, prepašte, že vás obmedzuje pani Stevens. A potom Katarínu zoberiem. Takže pani Stevens. Ďakujem. Minúta je veľmi krátka doba pre túto dôležitú tému. Je škoda, že väčšina kolegov už odišla. a Nie som si istý, istá, čo to znamená, či deti s handicapom ich nezaujímajú. Viem, že je to posledný bod na programe, ale je to škoda. Ďalej by som chcela požiadať, aby toto na budúce sme zaradili skôr na programe. Kolegovia mali tiež možnosť sa zúčastniť na tejto dôležitej diskusii. Nezabúdajme, že Európska únia je prvou eh, organizáciou, ktorá eh, ratifikovala eh, CPD a že určite sme dobrým modelom, dobrým vzorom pre zvyšok sveta. Mali by sme nielen rozprávať, ale aj začať konať. A taktiež si myslím, že táto štúdia je skutočne, dis, skutočne dôležitá že treba implementovať práva detí s handicapom. Sme v 21. storočí, máme toľko možností, toľko technológií a veľmi veľa detí pritom musí prekonávať v podstate základné prekážky, dokonca aj u nás v Belgicku je to tak, na to neexistuje žiadne ospravedlenie, potrebujeme väčšiu politickú vôľu, aby sme zmenili situáciu týchto detí Musíme sa uberať bez bezbariérovej spoločnosti, už sme tu hovorili celé roky a naďalej tu pretrvávajú veľmi zrejme bariéry, ako ste povedali. Prístupnosť je veľmi vágny, vágny koncept. Sústredíme sa na vzdelávanie, ale aj na zamestnávanie, dopravu, ubytovanie, e, komunikáciu, fyzické okolie. Je to interaktívne, nesústredíme sa len na vzdelávanie. Pretože potom je treba hovoriť o inkluzívnom vzdelávaní. To dobre hovoríte o tom, ale potom tieto deti sa nedostanú do autobusu, ktorý ich zobere do školy, tak potom nestačí, že je tam iba nejaký, e, nejaký, nejaký vzdelávací systém. Tak všetko to musí byť aj fyzicky dostupné. Často hovoríme o e, slobode pohybu, že to je základné právo v rámci EÚ a Hovorím o tom v súvislosti s utečencami, ale treba o tom hovoriť aj v súvislosti s európskymi občanmi. Sú to deti s um, handicapom, ktoré by mali mať rovnaký prístup k týmto základným právam, k slobode pohybu, rovnako ako ostatní európsky občania. No a moja vlastná skúsenosť v rámci výskumu hovorí, že oni takéto možnosti nemajú. Nemajú dostatok informácií, v porovnaní teda s bežnými deťmi, ktoré netrpia žiadnym handicapom. Čo týka toho rozumného umiestnenia v rámci európskej legislatívy, keď sa na to zblízka pozriete, tak vidíte, že e, pokiaľ neposkytneme rozumné umiestnenie, tak e, sa to nepovažuje za priamu diskrimináciu. Takže e európske právo o tom príliš jasne nehovorí. Ja si myslím, že táto koncepcia e, rozumného umiestnenia by mala byť lepšie objasnená. A Mali by sme sa pozrieť na jednotlivé prípady jeden po druhom, pretože každý má odlišné potreby, každý handicap je iný a je treba sa pozrieť na každú žiadosť zvlášť až potom prísť s príslušnými ustanoveniami. Na záver chcem povedať, že vzdelávanie, ako ste povedali, je kľúčové. Tam to vlastne začína pokiaľ je vzdelávanie kvalitné, pokiaľ nie je vzdelávanie kvalitné, tak nebudete mať žiadnu kvalifikáciu a potom nemôžete e, si nájsť e, zamestnanie, potom e, upadnete do chudoby. A štatistiky ukazujú, že veľká väčšina ľudí s handicapom žije v chudobe. A tým sa v podstate uzatvára ten začarovaný kruh a ďalšie generácie sa odsudzujú na neúspech. Takže Tuto by som chcela vyzvať všetky členské štáty a aj komisiu, aby spolupracovali a aby sa pokusili zlepšiť situáciu detí s handicapom. Ďakujem, Natalianov. Beriem, e, čo si povedala ohľadom toho, na ktorom mieste je to v programe, ale zase je lepšie hovoriť o tom vôbec, ako keby sme o tom vôbec nehovorili na našom programe. Ja chápem, že takto na záver dňa e, je tu už iba málo poslancov. Katarína. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, je pravdou, že je to posledný bod a poslancov tu už veľa nie je, ale by som sa chcela poďakovať výboru iba na, za to, že túto citlivú tému dala na program. Je to niečo, čo sa týka nášho svedomia aj politických názorov. Mm, naozaj E, sa akoby e, odvraciame zrak od takejto citlivej témy. Je pravdou, že momentálne nereagujeme dostatočne citlivo na deti s postihnutím. Nerobí sa dosť. Ľudia na to nemyslia. A dať to ako posledný bod do programu Dobre, je, je to síce posledný bod, ale už to samotné, že to máme v programe, je dôležité, pretože nás to vyzýva k tomu, aby sme začali niečo robiť, aby sme stimulovali politické aktivity a špecifické aktivity v jednotlivých krajinách. Ako Európsky parlament my musíme zohrávať túto úlohu, musíme stimulovať a pretláčať zmeny, pretože sa jedná o kultúrnu zmenu, ktorú potrebujeme. Takže naozaj by som sa chcela poďakovať e, kolegyni, ktorá vystúpila predo mnou za to, čo povedala. Musíme dať náležité príležitosti, zaručiť potrebné vzdelanie, prístup k mobilite, k náležitým štruktúram, možnosť športovať pre deťom, ktoré žiaľ sú postihnuté, aby mali šancu dostať sa raz na trh práce. A Samozrejme, to je súčasť postoja, ktorý vedie k diskriminácii a musíme jednoducho zmeniť postoje ľudia s fyzickým postihnutím napríklad. To je niečo, o čom sa tu hovorilo, pretože sa robil výskum, takže mali by tu mať náležite upravené školy, ale ten počet miest eh, je obmedzený fyzickým prístupom, ale potrebujeme upozorniť aj na rôzne typy eh, postihnutí. Nemám na mysli teraz iba fyzické postihnutie, hovorím napríklad aj o problémoch, ktoré majú deti, ktorých eh, kapacity sú obmedzené autisti a iné ochorenia. To nie je samotné postihnutie ako také, ale je to niečo, čo u nás e, si ľudia začínajú všímať. E, robí sa štúdia, ktorá, myslím si, nám možní všetkým sa dozvedieť oveľa viac o tejto problematike. A ja e, budem na tejto téme spolupracovať aj s autorom štúdie. E, Ďakujem za vynaložené úsilie, pretože to pomôže mne pri mojej práci v Európskom parlamente. E, chcem stimulovať všetky iniciatívy, ktoré by pomohli upozorniť na túto problematiku a pomohli všetkým deťom s rôznymi postihmi. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za prezentáciu správy a ďakujem dvom poslankyniam za vystúpenia. Takže kolegovia, kolegovia 20, bo 28 rôzne v rámci rôzneho nič 29. Ďalšie stretnutie zajtra bude e, stretnutie medziparlamentného výboru. Máte niečo v rámci rôzneho? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel pripomenúť, že Rozumiete po polsky? Pán Sucha? Počúvate ma? Áno, počúvam. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by som len pripomenúť, že právo na odpoveď je právom, ktoré je zaručené e, nariadením. Každý má právo reagovať a ak niekto e, sa vo výbore vyjadri aj viackrát k jednému bodu programu, môžeme využiť toto právo a nie je to niečo navyše, nie je to v podstate akoby navyše prihlásenie sa o slovo. A je to v rámci našich vnútorných postupov a je mi ľúto, že som sa teda nemohol vyjadriť k faktickou pripomienkou. A druhá vec, je metoda postupu predseda by mal obhajovať všetky názory a nemal by zneužívať svoju pozíciu predsedu. Vy ste nevenovali pozornosť jednej veci. Ja som reagoval na túto otázku a v tejto otázke sme hovorili o smrti tuctu nevinných ľudí a tento fakt bol odignorovaný aj v odpovedi, ako aj vo vašom vyjadrení po mojom vystúpení. A spôsob, akým úmrtie týchto nevinných ľudí, ktorí sa stali obeťami trestného činu z nenávisti a médiá o tom nehovoria a spôsob, akým e, sa to pertraktovalo v tejto miestnosti, to je naozaj polutovania hodné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hovorili ste o bode 25. O bode 25 ste hovorili, keď som... Áno, v rámci rôzneho. Dobre, zareagujem na vašu faktickú pripomienku. Ako viete, ja vždycky zabezpečujem eh, slobodu prejavu na našom výbore. Viete to a v tomto, k tomuto bodu len veľmi stručne pani Mejer bola autorkou otázky. Ona sa slobodne vyjadrila, reagovala s komisiou. Vy ako ďalší rečník ste vyjadrili ďalšiu vec a predpokladal som, že nikto v tom čase nezreaguje na to, nikto sa nehlasil, čiže ako predseda som mal pocit, že v môjom objektívnom názore to bola jedna konkrétna vec, na ktorú som potreboval odpovedať. Ja som na to zodpovedal, na, ten konkrétny, na tú konkrétnu vec, čo ste povedali, na to porovnanie, pretože som mal pocit, že keď ako predseda to nepoviem, tak by to nepovedal žiadny iný poslanec a žiaľ, ja som proste mal pocit, že ako by to vyzeralo ako by vyzeral náš výbor, že by to nebolo dobre. Čiže to bolo moje posúdenie situácie. Teraz ste sa opäť k tomu vyjadrili a ja e, v rámci rôzneho vám rád poviem. Ja ako predseda mám povinnosť zabezpečiť hladký priebeh e, konania, čiže bez problémov vám umožním v rámci rôzneho povedať to, čo ste povedali predtým a dúfam, že týmto to môžeme takto uzavrieť ak je to pre vás akceptovateľné. Okay. So, um, with that... Dobre, takže tým sme dokončili bod rôzne. Uzavreli bod rôzne. Dobre. A tým končím dnešné stretnutie. Prepačte, prepačte. Zabud... Zabudol som povedať, zajtra máme medziparlamentné vypočutie o 9. Ďakujem pekne kolegovia. Končím dnešné rokovanie. Ďakujem pekne.